Bene, buongiorno cari colleghi. La, nostro, la nostra relatrice è presente. Dobré ráno. Sorry. Dobrý deň. E, spravodajkyňa tu už je a musíme byť presní. Aj pani Jeten Mekiová je už tu, tak sa pozrite dobre na hodinky, už je 4 na 10, takže je tu pani Jeten Maki predsedala e, túto pozorovaciu delegáciu Európskeho parlamentu v Azerbajdžane a bude nás informovať o tejto pozorovateľskej misii na voľbách v Azerbajdžane. Bolo to 7. novembra tohto roku. voľby prebehli v takom pokojnom duchu, mierovo. Opozícia sa mohla zúčastniť volieb, ale ani tento scenár nevedie pozorovateľov k tomu, že by mohli potvrdiť ďalšiu demokratizáciu krajiny. Ale presnejší komentár nechám na pani Etenmaky, nech sa páči. Dobré ráno, želám vám, pán predseda, a všetkým kolegom a všetkým ostatným. Je to krásne ráno. Myslím, že to zdravé jadro členov nášho výboru je prítomné. Avšak prejdem rovno k veci. Bolo nás 7 plus, eh, plus sekretariá, čiže dokopy nás bolo 15 No a chcela by som zaďakovať predsedovi za príležitosť oboznámiť vás s našimi takými eh, informáciami o našej misii a ako už povedal predseda, všetko prebiehalo veľmi pokojne v mierovom duchu a duchu vzájomnej spolupráce. Avšak aj napriek tomu by som chcela zdôrazniť, že všetko nebolo až také plynulé, ako by malo byť. Priebeh eh, volieb nebol dostatočný, aby prispel k nejakému významnému pokroku a zmenám v krajine. Európsky parlament, respektíve jeho delegácia, e, navštívila mnohé regióny krajiny, ako aj iné. No a mnohí členovia hovorili, že všeobecná a celková atmosféra bola pokojná a technický priebeh volieb bol pozitívny. A to môžem potvrdiť aj ja. Avšak boli tu závažné nedostatky, ktoré sa týkajú transparentnosti spočítavania hlasov a príprav volebných zápisníc. No a tak. No a voľby v Azerbajdžane nepodnietili žiadnu politickú debatu a, a rovnako verejnosť veľmi nezaujali. Prakticky len veľmi málo vecí nasvedčovalo tomu, že vôbec nejaké voľby prebiehajú. Neboli vylepené plagáty, neboli žiadne volebné mítingy, nikto nevedol nejakú masívnu kampaň, nebola ani alternatívna možnosť zvoliť nejakú alternatívnu väčšinu parlamentnú. Len 38 opozičných kandidátov bolo zaregistrovaných do voľbách a v parlamente so 125 kreslami. Mediálne prostredie nebolo nezávislé a objektívne. Voliči mali obmedzený prístup k Eh, rôznym názorom a informáciám, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa mohli slobodne a informovane rozhodnúť medzi väčšinovou stranou a opozičnou stranou nepreblehala žiadna verejná diskusia. Hm, v televízii sa uskutočnili eh, viaceré prejavy, avšak eh, o politickom programe krajiny sa neuskutočnila žiadna debata. Tiež počas zasadnutí s rôznymi stranami členovia našej delegácie sa viackrát snažili požiadať predsedov rôznych opozičných strán na ich program, avšak oni to nemohli povedať. Oni len obviňovali vládnúcu stranu, avšak ehm, to bolo v podstate z ich strany všetko. Ďalej po voľbách, po dlhých a náročných rokovaniach sme predložili spoločné vyjadrenie o predbežných nálezoch a záveroch spoločne s parlamentným zhromažením OECD, parlamentným zhromažením Rady Európy a, a úradom OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva. No a nájdete to v našich zložkách. Ale dovolte mi ešte pár politických poznámok na základe našich zistení. Voľby a demokratický e, vývoj v Azerbajdžane treba vidieť e, v širšom politickom a historickom kontexte. Nie tak ako tu, nie je situácia taká ako v Európe, Situácia tam je vždy, alebo bola vždy iná. Nemajú takú tradíciu demokratických volieb ako my. Arménsko, Irán, Severokaukaská republika Ruskej federácie, Gruzínsko, Arménsko, to sú susedské krajiny v Azerbajdžanu a nevieme, aká je tam situácia. Je tam medzi voličmi panuje nálada všeobecnej apatie. Možno je situácia podobná aj tu v Európe, ale tam to bolo veľmi viditeľné. Aj keď oficiálna účasť prekročila hranicu 50%, ale o parlamentné voľby nebol veľký záujem, a to kvôli tomu, že v krajine je prezidentský systém vlády, no a parlament má len veľmi obmedzené právomoci. Ale to nie je obvinenie za neusporiadanie demokratických volieb, ale kontext, v ktorom sa voľby konali. Je skutočne je skutočne, táto krajina má na ceste k demokracii ešte dlhú cestu. Aj napriek tomu Európska únia musí spolupracovať aj naďalej na to, aby azerbajdžanské orgány sa zaoberali otázkami ľudských práv, demokracie a právneho štátu a obchodu a iných, ale myslím, že obchod je spoločná otázka a problém pre všetky obe strany, ale ľudské práva, demokracia a záprávny štát je e, záujem Európskej únie. No a myslím, že to je na teraz všetko. No a ak sú tu ďalší kolegovia z delegácie, tak e, by som im chcel dať slovo a rada zodpoviem všetky vaše otázky a poviem vám e, rada aj viac. A rovnako si veľmi rada vypočujem vaše pripomienky. Ďakujem našej spravodajkyni. Bola to veľmi dôkladná a presná správa. Niekoľko kolegov sa hlási. Pán Líze, nech sa páči. Ďakujem bardzo, pani przewodniczący. Ďakujem pani poseł za... Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne pani Jetemeky za vašu e, vynikajúcu správu s veľkou informačnou hodnotou. Mám jednu otázku. Rôzne medzinárodné inštitúcie musia mať, a ich vlády musia mať vlastné stanovisko. Ja si myslím, že tieto názory sú rôzne. Oni napríklad kritizujú vládu a vláda Veľkej Británie povedala, že tieto voľby neboli ani spravodlivé, ani slobodné, nesplnili žiadne demokratické štandardy. Aj napriek tomu parlamentné zhromaždenie krajiny Euro, eh, Rady Európy alebo OBSE tieto voľby tak nekritizovali. Čo si myslíte, aký je, aký je, aká je príčina týchto názorových rozdielov? Áno, ďakujem. Už sa nikto viac nehlási s kolegou, tak znovu dám slovo pani spravodajkyni aby mohla odpovedať na túto otázku pánovi poslancovi, alebo eventuálne môže túto tému uzavrieť. That's interesting question. To bola veľmi zaujímavá otázka. A chcela by som len povedať, že stav demokracie je tiež v očiach osoby. Takže sú rôzne názory, a ako som už povedala, keď sme s Radou Európy a s ľuďmi z OS, OBSE, keď sme hovorili, tak tie rokovania neprebiehali vždy a neboli vždy jednoduché, pretože my, delegácia EÚ, a rovnako experti a tí pozorovateľia, ktorí už sú v krajine dlhšie, oni sa k voľbám vyjadrovali veľmi prísne na tom, že neboli demokratické a spravodlivé. A my sme sa snažili nájsť nejakú strednú cestu a snažili sme sa pochopiť históriu, kontext, ale tiež to, že demokracia je niečo, k čomu by sa Azerbajdžan mal blížiť. No a možno niekto by si myslel, že voľby boli krokom späť, niekto, že boli krokom vpred a ste viete, že potrebujeme spoločné vyjadrenie a čo nebolo také jednoduché. Atmosféra bola vynikajúca. Môžete si prečítať naše detailné pripomienky v dokumente, ktorý je vo vašich zložkách. Ďakujem pekne no a teraz dostáva slovo pán Vajgol na ukončenie debaty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja súhlasím s vašimi závermi o voľbách, ale vy ste boli v takej privilegovanej situácii a boli ste tam, keď eh, v konečnom dôsledku, aj keď eh, voliči boli apatickí, ako ste povedali, tak pravdepodobne sa hovorilo o niektorých veciach, tak v niektorých debatách alebo v rámci vašich kontaktov s kandidátmi, Mohli by ste nám povedať, aké aké sú tie problémy sociálne, politické, ktoré ste vy zaregistrovali ako možné, možné predmety záujmu verejnosti, aké boli stanoviská k tomu takzvanému Eh, eh, tej tzv. európskej perspektíve Azerbajdžanu. Kam Azerbajdžan smeruje a kde vidia svoju budúcnosť? Možno k tomu by ste nám mohli niečo povedať. Ďakujem pekne. Teraz pán Kačín. Ďakujem pekne, pán predseda. Isté je pravda, že Azerbajdžan je veľmi špecifická krajina, a je hamba, ak predseda, ak prezident je zvolený menej ako 90% podporou. No a ja by som sa chcel spýtať, či ste mali príležitosť či ste mali príležitosť zhovárať sa s predstaviteľmi opozície po voľbách. Čo oni očakávajú? E, ako môžu oni ovplyvňovať budúcnosť v, na ceste demokratických procesov krajiny. Ďakujem, pán Kačin. A znovu dávam na záver slovo pani spravodajkyni Jeten Maki, nech sa páči. Ďakujem. No a čo sa týka politických diskusí medzi jednotlivými stranami, tak diskusia prakticky neprebiehala. A aj keď sa spýtam viackrát, keď som sa spýtala opozičných strán, aká ich línia v sociálnej politike, tak jednoducho neodpovedali, alebo my sme nedostali odpovede, pretože neprebieha žiadna diskusia, nemajú programy tak, ako máme my. To bolo pre nás veľmi zaujímavé a nebol to len jeden alebo dva ľudia, ktorí sa spýtali na politický program. Každý člen našej delegácie aj rôznych iných delegácií sa pýtal mnohé otázky, hlavne čo sa týka sociálno-politických otázok. A tiež sme sa ich pýtali, aké sú hlavné body ich eh, diskusí s ľuďmi, ak sa konajú niektoré nejaké predvolebné mítingy. Ja si však myslím, že hlavnou vecou opozičných strán bolo, alebo hlavným programom, bolo obviňovať tú najsilnejšiu stranu a naopak. No a možno aj náhodný Karabach um, bol um, jednou z problematík, o ktorej sa hovorilo, avšak nepovedali to jasne. Keď sme my o tom s niekým hovorili, nepovedal presne, že tam je problém ešte náhorného Karabachu. A to je určite spoločné východisko pre strany. No ďalej, čo sa týka programu a európskej perspektívy, nemôžem povedať. Nemajú žiadny program týkajúci sa toho. Ale my sme sa stretli tiež s prezidentom No a na týchto zasadnutiach neustále opakovali, že chcú pokračovať a prehlbovať spoluprácu medzi EÚ a Azerbajdžanom. A myslím, že sa veľmi zaujímajú o spoluprácu. No, čo sa týka obchodu, ale ale myslím tiež, že by sa radi porozprávali o otázkach ľudských práv. S prezidentom sme to viackrát nadhodili. No a v budúcnosti ľudské práva a demokracia budú, dúfam, z našej strany hlavný, hlavnými otázkami, pretože sú tam skutočne obrovské, obrovské nedostatky. No, ďalej nemali sme možnosť hovoriť s opozičnými kandidátmi po voľbách, ale keď sme sa stretli s osobami, s ľuďmi po voľbách a po <clears throat> predložení našej oficiálnej správy, nebolo ťažké pokračovať v diskusiách, pretože napríklad ja, ja som im priamo povedala, že to je jediné, jediný spôsob, ako napísať našu prácu, správu, pretože oni vedia, že ešte dnes v dnešných dňoch nie sú demokratické voľby, ale ja si myslím, že v budúcnosti možno budú. No a rada by som vám povedala a uviedla jeden konkrétny príklad o predvolebných mítingoch. a predvolebnej kampani. V nedelu, v deň volieb, sme navštívili, a ja som tiež navštívila, mnohé volebné miestnosti a prvá bola na pôde univerzity, takže mnoho mladých pozorovalo voľby. A keď sme tam išli, tak som sa spýtala, aké strany. A oni povedali, že sú tam rôzne strany. No, potom som sa spýtala ľudí a jedného po druhom som sa spýtala, z akej strany. A všet, si boli z väčšinovej strany, okrem jednej, okrem jednej pani. A pretože boli mladí, tak sme začali hovoriť o demokracii. Pýtali sa ma a ja som im vysvetlovala, čo to znamená byť v opozícii a čo to znamená byť vo vláde. A oni mali trochu viac ako 20 rokov. Tak eh, ich to veľmi zaujímalo a ja som sa ich potom spýtala, aké predvolebné mítingy oni už vo svojom živote videli vo svojej krajine a akú kampaň videli. A oni povedali, že žiadna kampaň sa nekonala. No a potom som sa spýtala, prečo. No a len táto jedna dáma, ktorá povedala, že bola nezávislá, odpovedala, že to je kvôli strachu. Kvôli strachu sa neuskutočňuje žiadna kampaň. A potom ešte jedna vec. Pretože v Európskom parlamente hovoríme o balíčku asociačných dôvod, dohôd. Ja som spravodajkyňou Takže ja myslím, že by bolo veľmi, veľmi, veľmi, veľmi dôležité, ak by sme mohli hovoriť o voľbách a situácii na plenárnom zasadnutí v možno nie budúci týždeň, ale v decembri. Myslím, že by to mohlo byť prospešné pre rokovania o asociačnej dohode. Dobre, takže ja sa pýtam, aby sme toto zaradili na program. Ďakujem pani Jeten Maky. Dobre, vezmeme do úvahy vaše slova aj vašu žiadosť, ale možno na základe programu a organizácie bodov na plenárku, pretože už je aj prichystaný december a nie som si istý, či bude možné doplniť ďalší bod programu, ale pokúsime sa. Ďalší bod programu je správa pána Pavla Roberta Kovala o komunálnych voľbách na Ukrajine, ktoré sa konali 31. oktobra 2010. bude aj informovať o 15. schôdzi výboru pre parlamentnú spoluprácu EÚ krajinu, ktorá sa konala 4. 5. novembra 2010. Správa o komunálnych voľbách na Ukrajine sa môže chápať tiež ako istým spôsobom správa o teste demokracie v tejto krajine mm, Európska komisia a Európsky parlament veľmi pozorne sledujú vývoj v tejto krajine. Viete, že konferencia predsedov niektorým kolegom umožnila, hlavne z výboru z delegácie pre spoluprácu EÚ Ukrajinu, aby tam vycestovali a aby nás informovali o vývoji v tejto krajine. Ja vítam pána predsedu tohto výboru, ako aj pána poslanca Kozlovského, ktorý veľmi pozorne sledoval e, vývoj. Ale vlastne on tu nie je. No, tak ho vyptám tak vopred. A teraz dám slovo pánovi Kovalovi a potom možno dodám niečo aj ja. Nech sa páči, pán Koval. Ďakujem bardzo. Ďakujem bardzo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Áno, Máte pravdu, že moja misia si vyslúžila veľmi veľkú pozornosť. Naozaj ten záujem bol veľmi veľký. Takže vám stručne poviem, aký postup sme zvolili. Nuž, no ako náhle to bolo možné, som vám predložil neformálnu správu o našej práci a dnes Predkladám novšiu verziu, ktorú doplňajú ďalšie dokumenty a ďalšie informácie, pokiaľ ide o výsledky volieb. Rád by som zdôraznil jednu veľmi dôležitú skutočnosť, ktorá je zdrojom množstva nedorozumení, pokiaľ ide o našu misiu. Tieto voľby neboli monitorované podľa štandardov, ktoré boli stanovené zo strany OBSE. Takže tie inštitúcie, ktoré takýto monitoring robia, teda Rada Európy, OBSE, ani my, žiadna z týchto inštitúcií nevyslali štandardnú pozorovateľskú misiu. Takéto misie často sledujú nie len voľby, ale už aj ten prípravný proces, volebnú kampaň a tak ďalej. A potom príjmajú také všeobecnejšie závery, pokiaľ ide o priebeh celých volieb. Technicky tu bol značný rozdiel. Áno, sa že ešte má aj politický rozbet, ktorému sa budem venovať neskôr, ale chcel som len poukázať na túto technickú ten, túto, tento technický rozdiel, túto technickú rozdielnosť, aby sme sa všetci správne chápali. Takže aký bol náš postup? Ten postup bol v zásade podobný ako v prípade misií OBSE. Stretávali sme sa s politikmi, s ďalšími pozorovateľmi, s odborníkmi. A to všetko sa dočítate v mojej správe. Tiež došlo k stretnutiu PCC, hneď po voľbách. A tam sme sa vymieniali hneď bezprostredné skúsenosti. Celá pozorovateľská misia trvala 8 dní, to je relatívne veľa. A myslím, že tie závery, ktoré sme prijali, naozaj vychádzajú z detailnej analýzy. Po návrate ja som sa vrátil 6.11. do Varšavy. Hneď som začal pripravovať predbežnú verziu mojej správy. Viem, že páni Brock a Gáler povedali, že som na tom pracoval 3 dní, iba 3 dní. Teda boli nespokojní, ale vôbec to tak nie je. Pretože my sme na Ukrajine boli nielen do útorka, ale dokonca až do piatka. Lebo sme chceli navštíviť všetky tie miesta, kde vznikli nejaké problémy s voľbami, kde tie voľby prebehli kontroverzným spôsobom. Takže sme sa snažili získať rôzne informácie. Všetky tie dokumenty nájdete v mojej správe, komunikácia s premiérom, dokumenty opozičných strán. To sú všetko politické vyhlásenia, a myslím, že stoja za to si ich prečítať a vyvodiť z nich vlastné závery. Takže to vám všetko dávam k dispozícii, aby ste si to preštudovali a aby ste si tvorili vlastný názor, ak samozrejme máte záujem o dianie na Ukrajine. V takom prípade naozaj odporúčam tieto dokumenty, nazrite do nich, uvidíte, aké problémy sa počas volieb vyskytli aj pred voľbami frekvencie pre médiá napríklad, niektoré nemohli slobodne vysielať otázky týkajúce sa slobody prejavu. Toto všetko načrtávam vo svojej správe. Sú tam aj vyhlásenia zo strany pozorovateľov, či už domácich alebo medzinárodných. Opora, toto je tiež pozorovateľská misia, Naozaj jej členovia majú veľké skúsenosti s pozorovaním mm, volieb na Ukrajine, takže aj dokumenty z tejto organizácie máte k dispozícii. Takže aké závery z toho vyvojiť? Ja som si, vyvodiť? Ja som si istý, že budeme mať ešte aj kolo otázok a odpovedí. Tam sa iste môžeme pozhovárať o detailoch. Miestne voľby v na Ukrajine nie je možné porovnať s tými parlamentnými a s tými prezidentskými. Je to trošku také zmetočné, pretože prezidentské a parlamentné voľby a ja som sa zúčastnil pozorovateľskej misie aj na takýchto voľbách. Prezidentské a parlamentné voľby nás zodpovedali do vysokej miery demokratickým štandardom. E, máme tu teraz dočinenia s postsovietskou krajinou, Takže naozaj tie parlamentné prezidentské voľby prebehli podľa vysokých štandardov a to sa absolútne nedá porovnať a s voľbou miestnych samozpráv. Musíme to vnímať ako takú určitú skúšku systému demokracie a vyvodiť náležité závery. A tie sú podľa môjho názoru dosť kritické Vidíme tu veľmi silný politický boj nielen medzi vládou a opozíciou, ale aj v rámci radov opozície. To sme veľmi jasne vnímali, názorové rozdiely medzi opozičnými stranami. Napríklad pán Jaciňuk a pani Timošenko, ich vyhlásenia sa do veľkej miery líšili. Takže sme sa viedili kriticky, pokiaľ ide o voľby. Pán Jaciňuk, jeho vyhlásenie bolo relatívne umiernené, hoci nesúhlasí s tým, ako postupuje vláda. No a tie nálady v opozícii skrátka poukazujú na to, že demokracia na Ukrajine naozaj dozrieva, že naozaj dochádza vo vyššej miere k diskusiám, k výmenám názorov. Je tu ale problém, že tie miestne samozprávy nemajú žiadne skutočné právomoci. Hoci tie voľby boli veľmi sa stať s veľkým záujmom, účasť bola veľká, čiže vlastne je tam veľký rozpor medzi skutočným významom týchto volieb a ich vnímaním lebo ako som už spomínal, e, v skutočnosti tie miestne samozprávy nemajú až také veľké veľké, mm, veľké právomoci. Takže bol to naozaj taký dobrý, taká dobrá skúška demokracie v tejto krajine vo všeobecnosti. Popri tomto politickom rozmere tu bola ešte tá prípravná fáza, ktoré sme sa venovali veľmi blízko. Volebné zákony boli zmenené pred voľbami, toto je veľmi dôležitá skutočnosť. Tie zákony, ktoré boli prijaté po tej novele, sú relatívne slabé. A toto, podľa môjho názoru, všetko vyústilo v problémy v, už vo fáze prípravy. Napríklad niektoré opozičné strany sa nemohli ani len zaregistrovať, nemohli sa vôbec zúčastniť volieb v určitých častiach Ukrajiny. No už myslím, že by sme mali byť naďalej veľmi obozretní, pokiaľ ide o naše súdy celej tejto situácie, posudzovanie. To, čo sme skrátka videli, musíme zohľadniť, zaklasifikovať napríklad v Lvove alebo v Kieve, strana pani Timošenkovej sa stala obeťou veľmi komplikovaných volebných postupov a nemohla sa zúčastniť volieb. Absolútne nemohla participovať. A to je ešte dôležitejšie vzhľadom na to, že v týchto dvoch mestách by možno bola zvíťazila, keby bola mala možnosť zúčastniť sa. Pokiaľ ide o zloženie volebných komisí, ktoré počítali tie hlasy. Toto zloženie je tiež veľmi dôležité. Volebné zákony boli pozmenené, to už som spomínal. Cieľom bolo ten postup zjednodušiť, ale pokiaľ ide o zloženie volebných komisií, tam to bolo dosť reštriktívne. Naozaj len málo osôb sa mohlo zúčastniť. Takže bolo tu mnoho incidentov, ktoré všetky opisujem v mojej správe. Naozaj je pre mňa veľmi ťažké zhodnotiť, do akej miery e, tieto nezrovnalosti ovplyvnili konečný výsledok volieb. Boli tam aj prieskum verejnej mienky pri opúšťaní volebných miestností. Mali sme možnosť porovnať tieto výsledky s výsledkami skutočných volieb. Sami sme to pozorovali, ale nemali sme k dispozícii také mechanizmy, aké majú k dispozícii pozorovateľské misie OBSE. Bohužiaľ. Pokiaľ ide o voľby ako také, samotné odovzdávanie hlasov, všetko máme napísané v mojej správe. A teraz tie závery. Mám také tri závery. Nemyslím, že by sme sa mali zameriavať iba na reformu volebného zákona. Mali by sme skrátka konštatovať, že, Európska, že Ukrajina sa približuje Európskej únii, takže našim cieľom by mala byť naozaj administratívna reforma v rámci uh, dohody o stabilizácii a asociácii. Myslím si, že PCC by malo začať so svojou prácou a pán predseda, tu je môj apel na vás. Podporte prosím tento návrh. Ja si myslím, že by sme sa mali e, zamerať počas našich zasadnutí PCC práve na takúto reformu. Mali by sme sa venovať e, hlavne reforme verejnej správy. Ďalší záver z mojej strany. Potrebujeme nejakú inštitúciu v rámci Európskej únie, ktorá by vyhodnocovala alebo náležite vyhodnotila tie voľby. Ja by som nebol rád, keby sa zopakovala v budúcnosti situácia takého typu ako pri týchto voľbách. Zazneli hlasy tom zmysle, aby správe PCC neboli tie záverečné výsledky hlasovania. Už neboli tam, pretože na Ukrajine prebiehali, prebiehal volebný boj a nedokázali sme sa zhodnúť na nejakom konkrétnom vyhlásení. My osobne sme mali relatívne kritický náhľad, ale Ukrajinci, ktorí sa zúčastňovali tejto diskusie, mali pocit, že všetko prebehlo respektíve medzi nimi boli tak veľké názorové rozdiely, že sme neboli schopní predložiť nič konkrétne v rámci našej správy. Ďakujem za prácu, ktorú ste vykonali. My ju všetci oceňujeme a ide skutočne, bude to aj dobrý podklad pre diskusiu, ale dovolte mi, aby som aby som tu predniesol minimálne jednu poznámku k samotnému postupu. Tak e, ako vaša práca bola postúpená vysokej predstaviteľke vrátane niektorých návrhov. Vysoká predstaviteľka je orgán, ktorý sa nachádza mimo Európskeho parlamentu, hoci s nami spolupracuje. Určite viete, že existuje určitá koordinačná skupina pre voľby, a ja jej predsedám spolu s pani Žoli a my sa máme práve zaoberať organizačnými aspektami volebných postupov a aj náš parlamentný výbor sa zaoberá politickými úvahami k týmto témam. Takže by som vám rád pripomenul rokovací poriadok Predseda má túto funkciu, pochádza to z latinského slova presidere, za predsedať, ochraňovať všetky postupy, ktoré prebiehajú v rámci e, jednotlivých parlamentných výborov. Takže vás, pán kolega, žiadam, aby ste najprv predniesol vašu prácu najprv tu v parlamente. Vaša práca je chválihodná, my ju oceňujeme. A tiež hovoríte o návrhoch ako by sa mala agentúra pre pozorovanie volieb mala zaoberať voľbami v susedných krajinách, ale nie je veľmi vhodné prednášať takýto návrh navonok mimo parlamentu, keď sme ho ešte neprediskutovali vo vnútri. To je poznámka ešte pán Brok. Pán predseda, nechcel som vystúpiť ako prvý, prišiel som trošku neskôr, takže ak iní kolegovia sa chcú vyjadriť, či nie mám ja? Dobre, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne kolegovi za jeho správu. Ale musím povedať, že niektoré z tých e, zásad, napríklad hodnotenie podľa našich pozorovaní, neboli v plnej miere dodržané. Ja si myslím, že počas tých volieb nedošlo k nejakým väčším incidentom, väčším porušeniam, ale tá príprava volieb neprebiehala v rovnakom duchu. A rozhodujúce je bod 3-4, dve vety, že tam boli nejaké triky v rámci postupu a že tá najväčšia opozičná strana vo svojich baštách, tam, kde bola najsilnejšia, nemohla kandidovať pod svojim vlastným menom, pretože iní použili toto meno a pod ním sa registrovali. A vzhľadom na to, že justičný systém nie je nezávislý na Ukrajine, sa to nedalo vôbec nejako riešiť, zmeniť. Toto je podľa mňa veľké porušenie najväčšia opozičná strana v Kieve a v Lvove nemohla sa zúčastňovať volieb, nemohla vôbec kandidovať. Toto ešte pred samotným všetkom volieb vlastne znamenalo určité sfalšovanie volieb. A toto by sme mali podľa mňa jasne v tej správe vyjadriť a neskovávať to za nejaké formuly, bod 3.4, tam v tej správe hovoríte, že nemohla byť registrovaná pod svojim menom. A potom pani Timošenka povedala, že bojkotuje voľby. Ona nemohla vôbec kandidovať, pretože jej názov jej strany už bol použitý. A to tam vôbec, ako by to bolo jej slobodné vyhlásenie, slobodné rozhodnutie. No to je naozaj dosť zvláštne. Viete, že aj to poradie na zoznamoch pri voľbách zohráva dôležitú úlohu. Takže musí tam byť nejaká úprava, ktorá je stanovená, podľa ktorej to všetko prebieha. Ale ak sa postupuje podľa poradia prihlasovania a prvé sa vždy registrujú strany v regióne, tak to je ďalšia forma sfalšovania volieb. pokiaľ ide o nezávislosť súdnictva, ústava oranžovej revolúcie bola mimoplatnosť, pretože v Rade ústavného súdu sa nachádza osoba, ktorá sa postarala o výmenu štyroch, štyroch uh, sudcov a takto sa podarilo tejto osobe, ktorý mimochodom šéfom e, tajnej služby, podarilo sa jej vlastne um, vybaviť, aby sa neuplatňovala ústava. Šéf bezpečnostnej služby, šéf uh, tajnej služby, ako vôbec môže mať nejakú úlohu pri výbere sudcov ústavného súdu. Toto je jasné porušenie delby moci medzi exekutívou a súdnictvom. Nová vláda priniesla stabilitu, Predchádzajúca vláda mala veľké interné rozpory, nebola schopná stabilitu zabezpečiť. A toto samozrejme podmienuje úspech vo voľbách. A zlo má túto stabilitu ukrajinská vláda a parlament mohli urobiť kroky priblíženia k Európskej únie, čo sa predchádzajúcej vláde a parlamentu nepodarilo. Takže ja by som sa takto kriticky vyjadril k tým voľbám. To však neznamená, že máme nejako zhoršiť naše vzťahy k Ukrajine. Absolútne nie. Ja si myslím, že otázka zóny voľného obchodu, asociačnej dohody a liberalizácie víz, že to všetko by malo napredovať, aby sme sa chápali správne. Takže ja osobne z tohto volebného postupu nevyvodzujem ako záver spomalenie rokovaní s Ukrajinou. Nie práve naopak. Ale chcel som len povedať, a Európsky parlament by mal uplatňovať rovnaké kritériá ako všade inde. Je to taká určitá forma varovania že keď sa spojíme s vládou v Kieve, že musíme tieto nedostatky nastoľovať, musíme jasne povedať, na budúce sa to už nesmie opakovať. Ale nejakým spôsobom to zašmodrchať a takýmto spôsobom vzbudiť dojem, ako by, ako by na tom nezáležalo potom by takéto postupy mohli ďalej postupovať a došlo by k putinizácii ukrajinského systému. A v konečnom dôsledku by vznikli problémy vo vzťahu Európska únia, Ukrajina. Takže si myslím, že je našou povinnosťou, podobne ako v prípade ostatných krajín, s ktorými máme vzťahy, je našou povinnosťou tieto veci nejako nezakrývať, ale jasne ich nastoľovať z oči voči zodpovedným. Pán Koval, pokiaľ je naše hodnoty demokracie a právneho štátu, pokiaľ je naše snahy Ukrajinu nasmerovať k Európe, tak nemôžeme dovoliť takúto nesprávnu interpretáciu, pretože by to bola, bolo demotivujúce pre uh, ukrajinskú vládu. Prechod od parlamentného k prezidentskému systému by nám hrozil a toto všetko je potrebné takto jasne nakomunikovať. Opozícia musí mať rovnakú férovú šancu získať väčšinu a musí byť zabezpečená aj delba moci, teda delba medzi exekutívou a súdnictvom. Toto sú veľmi podstatné znaky demokracie a počas týchto volieb sme videli náznaky, že by tieto zásady mohli byť ohrozené. Predchádzajúce voľby v roku 2007, to tuším bolo, boli absolútne férové, prebehli v poriadku. Nuža musíme tiež jasne povedať, že je teraz potrebné zabezpečiť, aby sa nerobili takéto zmeny volebnej legislatívy, ako bol v prípade týchto lokálnych volieb, bolo to proti radám Benátskeho výboru. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby krajina takéto dôležitosti, s ktorou chceme mať úzke vzťahy, je dôležité, aby táto krajina sa vyvíjala ako demokracia, ako právny štát – tento výbor sa naozaj angažoval v časoch oranžovej revolúcie, <clears throat> takže musíme v týchto snahách aj naďalej pokračovať. Ďakujem. Ďakujem pánovi Brokovi. A teraz má slovo pán Mirsky. A poprosil by som vás, aby ste obmedzili svoj rečnícky čas, pretože už máme dosť pokročilý čas. Na dve minúty nech sa páči. Sa Ďakujem pekne, pán predseda. Poviem to skutočne veľmi stručne. Ja som si veľmi pozorne prečítal túto správu. Jedná sa o situáciu na Ukrajine počas volieb. No, ak to chápem správne, tak kolegovia boli na Ukrajine a to len počas troch dní, počas priebehu volieb. Ja som si istý, že mali málo času na to, aby mohli zhodnotiť celkovo politickú situáciu. Ja som bol na Ukrajine s 12 kolegami z Lotyska, Česka, Slovenska, USA, Srbska. Boli to zástupcovia miesta obcí. E, tá organizácia, ktorú sme zastupovali, sa volá SIS-M. Sevastopol, Inžgorec, Sevastopol, Gorec a Vinica boli miesta, kde sme vyvíjali našu činnosť. No a naše závery sú následovné. Mladá vláda na Ukrajine má veľmi málo skúseností, ale v celku sa tie voľby dajú e, považovať za mm, bez problémov. Nezistili sme žiadne vážne problémy, ktoré e, by spochybňovali výsledky. Sme radi, že vláda Ukrajiny by v budúcnosti chcela zmeniť e, volebný zákon, no a aj pohľad na Ukrajinu. Chcel by som zdôrazniť, že úlohu Európskeho parlamentu môžeme zvýšiť e, tým, že vláde Ukrajiny pomôžeme meniť volebný, zmeniť volebný zákon, aby zodpovedal európskym normám. Ukrajina e, by mala mať pozíciu neoddeliteľnej súčasti Európy. No a uh, len trojdňová misia, to je skutočne veľmi krátko, eh, kde žije viac ako 50 miliónov ľudí. Ale napriek tomu by som nášmu kolegovi chcel poďakovať za jeho vyváženú správu, ktorej sa pokúšalo objektivitu. Ďakujem pekne, pán Mírsky. A teraz pán Gáler na dve minúty jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja a, a rád zodpoviem teda na otázky. Ja by som chcel teraz využiť príležitosť, aby som reagoval na vyjadrenia pána Broka ešte predtým, než odíde. A bol by som rád, a rád by som dostal slovo, keď všetci všetky strany ešte budú v miestnosti. Takže chcete vystúpiť pred koncom rozpravy? I hneď po poznámke pána Broka? No, ja by som veľmi rád reagoval na otázku pána Broka, takže ak tu zostane, tak ja počkám až do konca. poriadku, pán Galer, na dve minúty, nech sa páči. Ich kann das nicht in zwei... No, ja neviem, či sa mi to podarí uh, za dve minúty. Najskôr taká pripomienka, no skutočne uh, to krátkodobé pozvanie vlády neumožnilo, aby sme my spustili ten tradičný aparát, ktorý využívame pri pozorovacích misiách. Ak by sme však uh, zamietli, tak by vláda mala zámienku povedať, že vás to vôbec nezaujíma. No ale ten súčasný výsledok nie je výsledkom bežnej pozorovateľskej misie, no a aj tie závery. Preto vo väčšine nepovažujem za oprávnené alebo spolahlivé. No ďalej, nemyslím, že na e, zasadnutí príslušného výboru medzi parlamentnej spolupráci 4. 5. novembra sa o tom vôbec nehovorilo. No a ja si myslím ďalej, že tieto voľby neboli spravodlivé ani demokratické. Neviem, ako to vníma kolega, možno jeho meradla eh, sa zmenili pri večeri eh, Maison de Signe za predsedom tajnej policie. No ale to už je jeho vec. No a situácia je taká, a mám podobný názor, napríklad o, eh, opora a iných organizácií, ktoré tvrdili, že tieto voľby neboli demokratické. Opis správe, teraz som na strane číslo 7, volebný systém ako taký sa prezentuje absolútne nekriticky. Bol prijatý veľmi kontroverzne, do svojej štruktúry. Je to štruktúra e, spoločnosti, ktorá je poznačená veľmi dominantnou stranou. Všetky ostatné strany sú rozdrobené a to vedie k tomu, že väčšinovou, kvôli väčšinovému princípu je zloženie parlamentu veľmi svojrázne. No, správa hovorí o tom, že v Kieve sa nevolilo a to bolo, to bolo taktické opatrenie odstranením eh, nejakých obvodných eh, rád a to je podľa môjho názoru cielený útok na spravodlivosť, poukázanie na volobné komisie, to sa netýka zloženia a kritiky toho, že vládna strana by sa všade nejak väčšinou presadila. čo sa týka princípov, tak ten sa len opisuje, ale nehodnotí. No a rovnako v bode 3, 4. Tak eh, opis bojkotu je nesprávny. Je tu tiež poukázanie na to, že niektorí z kandidátov boli zatknutí počas volebnej kampane, ale aj tak sa mohli zúčastniť volieb. Čo je toto za, za formuláciu? To je nejaká útecha Alebo čo to má znamenať vôbec? Podľa mňa to je... To sa nemôže nechať len tak. Nemôže to tam zostať v tej správe. No a myslím, že ak že keď si prečítame tie, ten opis, tak závery, ktoré z toho vychádzajú, nie sú správne. Prvý záver mal byť, že Ukrajina tie normy a štandardy, ktoré už dosiahla, teraz opäť sa od nich vzdialuje. Podľa mňa nie je dobré odporúčať komplexnú revíziu volebného systému a práva, pretože proporcionálny systém v prípade posledných volieb sa osvedčil strany po väčšinových názorov eh, sa mohli férovo zúčastniť volieb. No a nie, možno, že volebný systém komunálnych volieb na to uplatňovať. No a správe sa tiež píše akýkoľvek regres, čo sa týka dodržiavania a porušovania týchto práv, by bol nepriateľný. To sa však deje. A to je len banalizácia bagatelizovanie situácie. A na záver, ako to povedáte, deklarácia vlády novelizovate existujúci volebný zákon by mala byť braná vážne a s nádejou. No ja si však myslím, že nádej nie je to slovo, s ktorou by sme, sa mali, ktorou by sme mali robiť politiku. Ja by som, my myslím, že by sme mali povedať jasne, aké sú e, európske štandardy a podľa toho aj merať Ukrajinu a posudzovať Ukrajinu. A rovnako by sme nemali písať podobné vety, aj keď e, voľby mali medzinárodnú publicitu. Treba zdôrazniť, že vláda na Ukrajine nemá právomoci. No čo, to znamená, že to nevadí, ak niekto sfalšuje voľby? No, myslím, že takéto vety v žiadnom prípade nie sú vhodné do takejto správy, nedodávajú jej dôveryhodnosť a preto si myslím, že by sme ju mali vzať na vedomie, ale keďže nebol, nebola vypracovaná tá správa podľa tých štandardov a za podmienok, za akých vykonávame naše, naše pozorovateľské misie, tak si nemyslím, že formálne e, by sme mali o nej hlasovať, ale mali by sme založiť adakta, pretože ak by sa o tom hlasovalo, tak ja by som odporúčal hlasovať proti nej. Ďakujem pánovi Gálorovi Áno, nebolo to, e, neboli to dve minúty, prekročil ich. No a teraz má slovo pán Tanok, nech sa páči. Well, you, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja len zopakujem pripomienky, ktorú som povedal. Ja, ja v princípe e, lokálnych volieb, ako aj na Ukrajine. My nie sme nejaká lokálna inštitúcia, a miestne samozprávy nemajú medzinárodné právomoci, samozrejme majú zdroje a môžu prispieť eh, k zlepšeniu profilu, profilu miestnych politických barónov pre ich strany. No a, a môžu sa v konečnom dôsledku presadiť na národnej scéne. A mňa tiež zaujíma, že Rada Európy nevyslala eh, zástupcov Space v Národných parlamentov, ale vyslala zastupov z Kongresu regionov. Takže ja by som povedal, že ak Európsky parlament dostane v budúcnosti takýto, takúto požiadavku, tak to prepošleme ďalej výboru regionov, ktorý je príslušným orgánom pre regionálne záležitosti, voľby do miestnych samozpráv a tak ďalej, pretože inak by sme strávili celý čas monitorovaním komunálnych a miestnych volieb. To je po, po druhý krát, čo sa tak deje. Najskôr to bolo v Gruzínsku a teraz na Ukrajine. A, no a než si to uvedomíme, tak zrazu budeme pozorovať eh, všetky voľby všade na svete. No. Ja som si vypočul sa veľkým záujem, čo povedal pán Galer. Áno, situácia na Ukrajine nie je ideálna, ale rovnako nebudú ani nástroje na úplný monitoring a presne to sa deje pozorovanie volieb do miestnych samozpráv je skutočne obrovskou operáciou, ale samozrejme sú dva alebo tri príklady, ktoré sú nepriateľné. U nás je to na hlasovacích lístkoch veľmi jednoduché. U nás je to podľa abecedného zoznamu, alebo je tam abecedný zoznam a e, podľa mňa kandidátov a nie strán no a podobne. Hovorilo sa tu tiež o tom, že View sa nemohol zaregistrovať tak ako blog. No a my u nás máme koaličnú vládu, ale buď nemá, nemá neregistrovaná ako strana. Takže tiež sa na lokálnej úrovni nedá a presúvať e, koalície, ale môže sa tiež hovoriť, ale kandidáti môžu hovoriť, že ja som konzervatívec, ale mám podporu napríklad liberálov. No a tak, sa, tak je to aj zo stranou uh, Timošenko. No a ak... No a tu sa hovorí o tom, že nemohol kandidovať. No a Vapka Šino a ľudia, ktorí zastupujú, to je nepriateľné. A to treba povedať nahlas a treba to napadnúť na súde. Takže e, všeobecne e, ťažko hovoríme o nejakých e, konkrétnych záveroch, pretože sme vyslali pozorovateľov len do Kieva a jedného ďalšieho regiónu. A keď je 10 tisíc kandidátov, mnoho faktorov ovplyvňujúcich voľby, no ale ešte raz to zopakujem, nemali by sme sa zapájať do pozorovateľských misií na miestnej a komunálnej úrovni. Onorevole prego. Grazie. Pán Kelam, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať kolegovi Kovaľovi za jeho správu a vyjadriť svoj súhlas s jeho závermi, že Ukrajina momentálne potrebuje administratívne reformy. Ale však som trochu zmetený z obsahu tejto správy, pretože sa tam uskutočnili viaceré alarmujúce situácie a udalosti, televízne stanice boli vypnuté, opoziční kandidáti sa nemohli zúčastňovať. No a bolo tiež jasné, že e, informačné a tajné služby e, zasahujú do volebného procesu. Sloboda slova a vyjadrenia bola trochu, trochu krehká no a v poslednej minúte, v poslednej chvíli sa zmenil volebný zákon. No, z ohľadom na toto tvrdiť, že demokracia na Ukrajine sa zlepšuje, ak to správne chápem, to je pre mňa trochu to ma trochu uh, míli, no alebo všeobecnosti voľby sa odkročili správnym spôsobom. No. Mňa však trochu metie ten prístup je tu taký prístup eh, takého pozorovania eh, z určitej vzdialenosti a s odstupom. Ako už povedal Ama Brok minulý týždeň povedal, že mnohí Ukrajinci mm, sa s nádejou dívajú na Európsky parlament, aby vyšla jasný signál. Pretože eh, riešením nie je zakrývať si oči pred problémy, Ukrajine môžeme pomôcť. Takže pomenujeme jasne pro všetky problémy. No a ja trochu pochybujem, že táto správa to robí. Ale istotne úplne súhlasím s kolegom Elmarom Brokom, že my potrebujeme garantovať Ukrajine cestu do Európy. A na to musia zaručiť normálne podmienky pre opozíciu, zaručiť rozdelenie, rozdelenie e, síl a slobodu tlače, čo bol hlavný výdobytok oranžovej revolúcie. Ďakujem pekne, pán Kelam. A slovo teraz dostáva e, kolega Lisek na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Poznažím sa povedať to stručne možno sa mi to podarí aj za menej ako dve minúty. Jedna veľmi dôležitá pripomienka PCC. Ja som nebol pozorovateľom na prvej misii, kde sa zúčastnil pán Koval a Kozlovský, ale možno niečo k PCC. To možno bude zaujímať pána Galera a iných kolegov počas zasadnutia PCC mimo parlamentu, keď sme sa stretli s ministrom zahraničných vecí, s premiérom, so šéfom tajnej policie. ktorý zohrával zaujímavú a možno trochu alarmujúcu úlohu v rámci celého procesu, tak hovorili sme o našich pocitoch, o našich, eh, o našich eh, pochybnostiach o tom, či budú v priebehu vole splnené všetky demokratické štandardy a normy. Možno to nebola formálna súčasť programu PCC, ale viac menej polovicu času sme strávili hovorením o voľbách. Hovorili sme s lídrami opozícií, je s pani Timošenkovou, s pani Jacejnekovom, Tarašovom a všetky tie negatívne signály. Sme si vypočuli, vypočuli sme si opozíciu, vypočuli sme si slova medzinárodných organizácií, pretože sa zúčastnili pozorovania volieb a my sme tento politický signál eh, vyslali na stretnutiach s vládnou stranou. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostáva kolega Landsbergis na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi povedať jednu poznámku k záverom a definíciám Ukrajiny a čo by mohol Európsky parlament počiť ako nejaké hrubé pozorovania. No ešte ja nemám ten dojem, že demokracia na Ukrajine sa <laughs> nejak rapidne zlepšuje. Práve naopak, ja si myslím, eh, a chcel by som sa spýtať tých kolegov, požiadať kolegov, ktorí eh, na, aby označili voľby na Ukrajine ako absolútne nedemokratické. Aká je definícia volieb v Rusku? Náš partner, prezident, bol zvolený, alebo prezident bol zvolený na kandidátke, na ktoré bol jediný človek. Pričom ďalší prezident bude volený dvoma voliteľmi, Takže kto je kto a čo je čo. No a... Takže je Rusko lepšie, alebo je to rovnako silné ako na Ukrajine? <clears throat> Poriadko, uzavreli sme rozpravu, takže nech sa páči pán Koval. Na vás ostáva ten záver, ale pán Brok odchádza zo sály, ale my ho vyzývame, že aby ostala, chce počuť odpoveď spravodajcu. Nech sa páči, pán Koval. Žalujem bardzo, že... E, no, ja veľmi ľutujem, že pán Brok sa predsa len rozhodol opustiť miestnosť a ja som nedokázal reagovať na otázky, počas eh, jeho prítomnosti, ale dúfam, že pán Gáler mu niečo povie o mojej odpovedi. Nož. Eh, môj všeobecný pripomienka je, že ja som asi nepochopil celkom eh, kritiku mojej práce. Ja myslím, že môj názor je podobný ako názor pána Galera a Broka. Isté, situácia je vážna a problém je, že Ukrajina je kde si na polceste do Európy. Sú tam strany, ktoré spolupracujú s, s ľudovou stranou v Európskom parlamente. Rovnako je tam strana regionov, ktorá spolupracuje so socialistami. A ja sám, ako člen EPP, ja som medzi takými dvoma mlinskými kameňmi. No, ale keď hovoríme o štandardoch demokracie, o tom treba neustále hovoriť. No, skutočne môj názor je veľmi podobný ako to, čo povedala ľudová strana, ale snažil som sa vyhnúť nejaké nejakému jasnému, explicitnému signálu. Ja som len poskytol všetky informácie a dokumenty v mojej správe, tak aby ste mohli vyvodiť vlastné závery. Ja sa nemôžem tváriť, že pozorovateľská misia prebehla rovnako ako pozoruje voľby OBSE. Nie, nám chýbajú rovnaké nástroje. My môžeme to hodnotiť len politicky. Pán Tanok možno má pravdu, že už od začiatku to bolo nesprávne. Od prvého dňa to bola chyba. Avšak to musíme teraz zmeniť. No, môj dokument má čisto neformálny charakter. Ak by to malo byť stanovisko výboru AFED, tak by to bolo iné. Ale ja som na tomto dokumente pracoval 3 dní a potom veľmi rýchlo po jeho vypracovaní, len za 3 dní, som si prečítal oznámenia pána Broka, že to bolo príliš pomalé a že to prebiehalo veľmi pomaly, ale ja neviem, ako som to mohol robiť inak. No a ja teda neviem presne, čo hovoril pán Galar, že to je nejaká správa z vlastnej iniciatívy. No ale to bola moja vôľa informovať vás o tom, ako pracujem. Takže z formálneho hľadiska príjmam vašu kritiku No k otázka pána Broka. Nemyslím si, že sa tu niečo stratilo v preklade. Myslím, že som zodpovedal všetky otázky, ktoré položil. Hovoril som o kampani, o príprave volieb, no a súhlasím s tým, že poradie strán na hlasovacích hlasovacích lístkoch, nebolo úplne spravodlivé. Avšak neviem, ako sa to odrazilo na výsledku volieb. Na to nemám nástroje. Ak by ste chceli toto hodnotiť, tak treba mať nástroje na meranie. No a teraz k ústave aj zmenám to nie je jasne prepojené za priebehom volieb. Je to na Ukrajine problematická vec, po roku 2004 pre všetky strany, vrátane opozičných strán, ktoré chceli zmeniť ústavu. Teraz bola ústava zmenená v súlade s pravidlami strany regiónov. Ale vy si musíte vyvodiť vlastné závery. Ja nechcem nikomu nič vnúcovať. Teraz eh, k ďalším pripomienkam. Pána Mírskeho. No, presne z tých dôvodov, dôvodov ktorí ste hovorili, ja nechcem povedať, či tieto voľby splnili alebo nie demokratické štandardy. Pozoroval som sa s lídrami politických strán a oni povedali to isté. Oni nechcú vyslať jasný signál, pretože boli, alebo v istých regiónoch, ehm, boli veľmi hrubo porušené eh, pravidlá a opozičné strany sa nemohli zaregistrovať a bolo to jasne nedemokratické a to treba jasne povedať. Ale to sa týka len niektorých regiónov. Takže ja nechápem, prečo sú to tieto kritické litánie namierené proti mojej práci. Podľa e, môjho názoru sme sa všetci, alebo všetci máme názor podobný. Ja som sa snažil vysvetliť, prečo v záverečnej správe PCC sa nehovorilo o voľbách. Nebolo to kvôli tomu, že by sme nedokázali predložiť nejaké vyhlásenie. Nie. Naše vyhlásenie bolo jednomyselné. Ukrajinská strana nedosiahla nejaké spoločné stanovisko. No a keďže kompromis bol nemožný a nemohli sme podpísať nejaký spoločný dokument, tak sme sa všeobecne vzdali. No a bolo to spoločné rozhodnutie vôbec všetkých členov PCC. A myslím, že to bolo len správne, pretože sme chceli preukázať solidaritu a nechceli sme predkladať dve konfliktné stanoviska. My sme chceli predložiť spoločné stanovisko alebo radšej žiadne stanovisko. No a to bolo naše, naše spoločné stanovisko. Bolo nevydať nejaké vyhlásenie, pretože inak by sa to použilo v politických bojoch medzi jednotlivými stranami na Ukrajine. No a teraz kandidáti, ktorí boli zatknutí. Myslím, že ste nepochopili správne, čo som povedal. Súhlasím s tým, čo povedal pán Gáler. Dovolte mi len zdôrazniť jednu vec. Boli zatknutí, ale formálne ich eh, mená boli stále na volebných zoznamoch a na hlasovacích lístkoch. Prosím, nečítajte medzi riadkami, pretože medzi riadkami v tom, čo hovorím, skutočne nič nie je. No a viacerí hovorili, že sme dostali pozvánku na Ukrajinu len tesne pred voľbami. S tým súhlasím. Dostali sme skutočne len s veľmi malým predstihom to pozvanie. No ja hovorím, že orgány majú veľmi málo právomoci a vy si myslíte, že tým chcem povedať, že tieto voľby neboli dôležité. Nie, práve naopak. Je to veľmi dôležité. Treba jasne povedať, že Ukrajinci musia vykonať administratívne reformy, pretože z ľudí si tu robia bláznou. Ľudia sa zúčastňujú volieb, myslia si, že budú mať eh, vplyv na každodenný život, no a že miestne samozprávy majú isté právomoci, čo vôbec nie je pravda. No a z tohto dôvodu treba zorganizovať, respektíve reorganizovať systém miestnej samozprávy. No a, a v tomto bodi sa teda tiež zhodneme, tak prosím, držme sa faktov, pretože inak Ukrajinci naše debaty pochopia ako nesprávne. Možno pán Tanok má pravdu, možno, že od samého začiatku to bola chyba, možno sme nemali vôbec nikam chodiť, a nemali sme vysielať pozorovateľov na regionálne voľby, pretože nemáme na to náležité nástroje. Možno to bol problém celej tejto veci. No a teraz pán Lísek. Tomu, čo povedal pán Lísek, Áno, on pozná, aké stanovisko máme. A my sme hovorili aj s vládou, jasne sme ho vyjadrovali, pán Lízek tam bol, pán Svoboda za socialistov, bol som tam aj ja a boli sme si zajedno, takže naozaj netuším, prečo by sme mali teraz mať nejaké názorové rozdiely. Toto je chyba našej inštitúcie veď sa zhodujeme na tom zásadnom, tak to musíme takto aj prezentovať. A ešte k tomu, čo povedal pán Kelam. No už e, ja som nechcel predložiť nejaké jasné politické vyhlásenie, pretože nemôžem, nemôžem vystúpať v mene vás, vás všetkých. Samozrejme, že môžeme, prijať v Štrásburgu napríklad e, nejaké formálne vyhlásenie v tom zmysle, že kritizujeme situáciu na Ukrajine, pokiaľ ide o tie e, postupy. Toto je možnosť. No a ešte k tomu, čo povedal pán Landsbergis, taká nejaká morálna autorita našej inštitúcie, musíme byť veľmi pozorní a musíme všetko hodnotiť proporcionálne. Všetky tie vyjadrenia, nedokážu zmeniť jednu jasnú skutočnosť a to, že štandard volieb na Ukrajine je najvyšší, keď to porovnáme s ostatnými krajinami um, niekdejšieho sovietského bloku s výnimkou pobalských krajín. Takže toto ak by sme boli príliš kritickí, tak by sme skrátka vyvolali dojem, že tie štandardy sa znížili, že sa výrazne znížili a to vôbec neplatí. Takže áno, mali by sme Ukrajinu varovať, vládu Ukrajiny v tom zmysle, že im hrozí, že prídu o ten svoj dobrý imič, že ho môžu poškvrniť vzhľadom na to, že počas prezidentských volieb tie štandardy boli veľmi vysoké a teraz boli nižšie. Ale musíme si uvedomiť celý ten kontext pán Landsbergis, ak chceme naozaj zachovať našu dôveryhodnosť, tak takto by nám hrozilo, že nás budú kritizovať, že krátka, používame dvojaký meter, teda že sme veľmi kritickí v prípade Ukrajiny a že sme naopak veľmi zhovievaví v prípade iných krajín. Takže znova a znova musím zdôrazniť, že ten demokratický proces, proces demokratizácie na Ukrajine sa nevyvinul ani pozitívnym, ale ani negatívnym smerom. Takže musíme byť veľmi obozretní, pokiaľ ide o naše závery. Tieto musia byť naozaj vyvážené. A buďme prosím všetci na jednotnej línii, pretože sa zhodujeme na tých zásadných otázkach. Ja som si naozaj veľmi pozorne vypočul všetkých, ktorí tu vystúpili. Ja som sa snažil podľa mojich schopností a možností a ja pevne dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť vyvážený objektívny dokument spoločnými silami. A ďakujem pekne všetkým, ktorí sa v rozprave prihlásili o slovo. Ďakujem pekne, pán Galer, aj vám za slova kritiky. Ja dúfam, že sa mi podarilo rozptýliť vaše obavy. A naozaj ma mrzí, že pán Brok odišiel bez toho, že by si vypočul moje záverečné slovo. No, podľa mňa z toho vyplýva, že tie naše razové rozdiely nie sú až také, ako sa zdalo. No. Ďakujem, pán Koval. Pán Mirsky, už vám nemôžem dať slovo, pretože už nemáme dostatok času. Rád by som teraz trochu pozmenil program schôdze a najprv prejsť k bodu 7 a to z takých logistických dôvodov, pretože pán eh, podpredseda Bodis bude musieť odísť, takže sa budeme venovať vzťahom medzi EÚ a Radou pre spoluprácu v Perskom zálive. Je to správa, kde bude prítomný aj pán Narbone, ktorý je predstaviteľom pre spoluprácu s celým týmto regiónom. A pán Bondis má teraz slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to naša prvá rozprava k tejto správe a k týmto vzťahom medzi Európskou úniou a Radou pre spoluprácu v Perskom zálive, ďalej GCC. Veľmi rýchlo by som poinformoval o tom, v akom stave sú vzťahy s touto oblasťou a ako by sa mohli vyvíjať do budúcnosti. Na úvod niekoľko slov, aby som pripomenul vlastne, čo to je GCC, teda Rada pre spoluprácu v Perskom zálive. Je tam šesť arabských krajín, ktoré sú v zálive Kuwait, Bahrein, Saudská Arábia, Katar, e, Spojené arabské emiráty a Oman. Tieto režimy sú všetky monarchie a treba zdôrazniť, že ide o jedinú organizáciu s určitým integračným procesom, ktorý prebieha tak v regióne, ako aj v arabskom svete. GCC má strategickú pozíciu a to prvého významu členské štáty GCC čelia Iránu. Je to taká arabská časť toho e, arabského zálivu. Sú susedia aj s Jemenom, vlastne Irán aj so Somálskom, takže majú veľmi špecifickú významnú politickú váhu, pretože členské štáty GCC predstavujú viacej ako jednu štvrtinu členských štátov Arabskej ligy. Členské štáty GCC veľmi často zohrávajú úlohu, významnú úlohu politického spotre, spot, sprostredkovateľa napríklad v mierových procesoch, e, napríklad e, úloha kráľa Saudskej Arábie alebo návrh 2008 v Libanone. Ten problém v Libanone sa tiež vyriešil vďaka sprostredkovaniu Kataru. Členské štáty GCC sú tiež e, skutočne veľmi významným prvoradým hospodárskym aktérom vzhľadom na význam produkcie, ale aj e, vzhľadom na zásoby plynu a ropy. A rád by som tiež pripomenul, že členské štáty GCC sú prvým dodávateľom EÚ v oblasti hydrokarburov, teda uhľovodíkov, a zohrávajú aj významnú finančnú úlohu v globalizovanom svete. Štátne investičné fondy e, krajín GCC predstavujú tretinu všetkých štátnych investičných fondov na svete. No a kde sa nachádzajú vzťahy medzi EU a GCC? Aby som bol úprimný, tak sme na takom mŕtvom bode. Už 20 rokov rokujeme o dohode o voľnom obchode a tieto rokovania sa stále neskončili a je to skutočne rekordná doba. Je to najstaršie rokovanie, ktoré prebieha medzi EÚ a treťou krajinou alebo partnerom a ktoré ešte stále neboli uzavreté. Táto iniciatívna správa má samozrejme za cieľ znovu oživiť e, toto hnutie a rozhovory a pripomenúť, že uzavretie tejto dohody voľného obchodu by malo byť pre EÚ prioritnou úlohou a aby čo najskôr vyústili úspešne tieto rokovania do úspešného záveru. Naše vzťahy z GCC nemali by byť len na čisto obchodnej úrovni. Nemôžeme sa uspokojiť len so vzťahmi klient-dodávateľ v rámci e, dohody o voľnom obchode, ktorá ešte nebola ani podpísaná. Mali by sme ísť oveľa ďalej. Mali by sme skutočne navrhnúť e, vytvorenie politického aj strategického partnerstva. Preto je potrebné, aby EÚ bola oveľa viditeľnejšia v tejto oblasti a to tak, že tam rozvinie oveľa významnejšie prostriedky, pokiaľ ide o zastúpenie EÚ e, v ESVČ by bolo potrebné, aby sme rozvinuli naše zastúpenie tamto e, zabezpečuje pán Narbone a jeho sa budeme môcť na to opýtať a bolo by potrebné, aby sa to rozvinulo e, vo všetkých e, hlavných mestách členských štátov GCC. Rovnako by sme mali začať e, s politickým dialogom na najvyššej úrovni, s pravidelnými summitmi s hlavami štátov a vlád. Doteraz máme len ministerské stretnutia a veľmi často tie krajiny GCC sú zastúpené len technickými kadrami. Samozrejme, je tu široký priestor aj na politickú spoluprácu a myslím, že EÚ musí pozitívne vyhodnotiť a podnetiť ten integračný proces krajín GCC. E, možno nám v Bruseli sa môže zdať tento proces veľmi pomalý, ale musíme oceniť vôbec to, že existuje a je to jediný integračný proces v tomto regióne aj v arabskom svete. A v tomto zmysle by sme mohli medzi EÚ a GCC zdieľať určité skúsenosti. Je jasné, že diplomatické a strategické témy v oblasti bezpečnosti nechýbajú. Spomenul som Irán, riziko pretekov zbrojení, stabilizácia Iraku, znepokojivá situácia v Jemene a potom aj situácia v Somálsku, a teda krajiny GCC sú v strede v e, skutočne krízovej oblasti z viacerých dôvodov, ale zároveň sú aj faktorom stability a my by sme mali s nimi spolupracovať a hovoriť, aby sme tie nástroje stabilizácie podporili. Samozrejme v záujme tak GCC, ako aj v záujme EÚ. Môžeme hovoriť o spolupráci vo viacerých oblastiach pre GCC prioritných a kde EÚ môže prispieť mnohým, myslím predovšetkým eh, na rozvoj obnoviteľných zdrojov energií. Tieto krajiny sú medzi prvými na svete, ktorí produkujú ropu a plyn a potenciálne majú fantastickú kapacitu výroby solárnej energie Tieto krajiny na základe iniciatívy žien sa pustili do ambicioznej politiky výchovy a vzdelávania a vysokoškolského školstva. 15 alebo 20 rokov dozadu mladí ľudia krajín GCC odchádzali, aby študovali na západe v USA, alebo v Veľkej Británii. V súčasnosti e, tieto krajiny začali s absolútne inou politikou. Čím ďalej, tým menej vysielajú svojich mladých do zahraničia. Práve naopak, všetci rozvíjajú veľmi dôležité, významné infraštruktúry vo vysokom školstve, ale tam samozrejme potrebujú partnerstvo, hlavne pokiaľ ide o vzdelávanie a výchovu profesorského zboru. Európa musí byť prítomná aj v tejto oblasti a neprenechať celý ten priestor pre Američanov. Je tam množstvo nástrojov, ktoré nie sú dostatočne využité, napríklad pre program Erasmus Mundus. Minulý rok len 8, len 8 študentov prišlo do Európy kraj GCC. To sú jednotlivé línie tejto správy, ktorú dnes predkladám a o ktorej budeme diskutovať. Som rád, že pán Arbone, ktorý je našim predstaviteľom v GCC a ktorý sídli v Riade a že je tu dnes medzi nami. A na záver by som mu položil dve rýchle otázky. Dnes vidím dve prekažky v rokovaniach dohody o voľnom obchode s GCC, tie dve hlavné prekažky, tá politická klauzula a otázka cieľ a daní. A rád by som sa spýtal pána Narboneho, ako vidí tieto prekážky, či ich je možné prekonať. A druhá otázka, podľa vás Politické a strategické partnerstvo medzi EÚ a krajinami GCC, ako by sa vnímalo v arabských krajinách Perského zálivu a všeobecnejšie, čo tieto krajiny očakávajú od Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda pánovi Borisovi. Naznačili ste a spomenuli ste aj o pánovi Narbonem. Aj on sa prihlásil o slovo a ja mu ho hneď aj dám, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne výboru AFET za možnosť vystúpiť v tejto diskusii o tejto veľmi dôležitej správe o vzťahoch z GCC. Ak dovolíte, na úvod sa budem venovať druhej otázke, ktorá má taký trošku širší diapazon možností, alternatív. Súhlasím s grom správy pána Bodisa v tom zmysle, že tento región na tom radare Európskej únie sa až tak veľmi nevyskytoval za ostatné roky. V roku 1989 sme podpísali dohodu o partnerstve. Zamerali sme sa hlavne na rokovania o voľnom obchode, ktoré trvali veľmi dlho, neboli sme schopní ich úspešne uzavrieť. Len nedávno sa nám podarilo prehodnotiť potrebu vytvoriť si užšie vzťahy s týmto regiónom. Otázka teda zniela, či partneri v regióne Perského zálivu by vôbec mali záujem o také pozdvihnutie našich vzťahov v zmysle strategickejšieho partnerstva. No už ja si myslím, že takýto záujem by tu bol. Bol by tu naozaj veľký záujem o Európsku úniu, tento región sa od roku 2000 nachádza v inej situácii než v predchádzajúcich desaťročiach, vzhliada k zvyšku sveta otvorenejším spôsobom. Takže naozaj je tu záujem o hľadanie a nachádzanie nových silných partnerov. My Európsku úniu vnímame ako potenciálne dôležitého aktéra, pokiaľ ide o riešenie regionálnych konfliktov Región by uvítal aktívnejšiu úlohu Európskej únie, pokiaľ ide o politické problémy v tomto regióne. Tiež z ekonomického hľadiska je pre nich Európska únia veľmi dôležitá. Je to najhlavnejší obchodný partner tohto regiónu momentálne. Takže tieto vzťahy sú vnímané ako potenciál, ktorý ešte nie je plne využitý, napríklad investície zo strany Európy v regióne sú relatívne nízke v porovnaní s inými časťami sveta. Tiež je tu však také vnímanie, že Európska únia musí zosilniť svoje snahy, že sa musí lepšie zviditeľniť v regióne, GCC sa orientuje aj na východ, Ázia, Tichomorská oblasť, v oblasti obchodu, v oblasti investícií. Takže majú tu aj takúto východnú dimenziu aj v oblasti politického dialógu. Takže v regióne je pocit, že Európska únia neurobila, čo bolo v jej silách v ostatných rokoch, pokiaľ ide o kontinuitu dialógu. Takže Pokiaľ ide o ďalšiu fázu našich vzťahov, myslíme si, že by sme sa mali zamerať na politické otázky. Zintenzívnenie dialogu na najvyššej úrovni. Potreba neustálých konzultácií, neustálej informovania, pokiaľ ide o otázky, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Irán, stabilizácia Iraku, Jemen, Afganistan, Pakistan, mierový proces na Blízkom východe a rôzne regionálne konflikty, v ktorých niektoré z tých krajín sú zapojené. Takže by uvítali väčšiu účasť Európskej únie, mám na mysli zastúpenia Európskej únie. V Riade máme veľmi malý, malé zastúpenie pre všetky krajiny GCC a sekretariat GCC. Toto je veľmi zložitá úloha pre takúto malú delegáciu naozaj e, nielen posilňovať, ale už aj nejakým spôsobom zachovávať kontakty so všetkými krajinami tohto regiónu. Ten región je veľmi rozmanitý, každá krajina vykazuje určité osobitosti, ktoré je potrebné zohľadniť. Takže by bolo istotne dobré, keby sa to ďalej budovalo. Máme spoločný akčný program, ktorý s tým počíta. väčšia miera spolupráce v oblastiach, ktoré sú v našom vzájomnom záujme. Tieto krajiny investujú napríklad do oblasti vzdelávania. V Saudskej Arábii je momentálne 60 tisíc študentov, eh, ktorí v rámci rôznych štipendií študujú v zahraničí. Ide o bilaterálnu spoluprácu s rôznymi krajinami, oni aj stávajú univerzity snažia sa ten rastúci dopyt po štúdiu uspokojiť. E, rozvojové programy v oblasti vyššieho vzdelávania ich veľmi zaujímajú. Partnerstva z EÚ v tejto oblasti, ako napríklad Erasmus Mundus, to by uvítali, lebo by to zvyšilo možnosť vytvoriť také určité siete, Takže by to bola taká už tá pridaná hodnota k tomu, čo už existuje na bilaterálnej úrovni. Samozrejme, že je tu aj možnosť... Veľa potenciálu posilňovať spoluprácu v oblasti výskumu vývoju, vývoja obnoviteľných zdrojov energie. E, ich to veľmi zaujíma a chcú s nami nadvezovať a rozvíjať partnerstva. Otázka je, a znie hľadať možnosti, otvorenia niektorých programov, ktoré máme aj v EÚ, vzhľadom na to, že s týmito krajinami ten vzťah nie je založený na modely darca-príjemca, ale má by byť založený na princípe rovnocenného partnerstva, kde otázka financovania nie je tým hlavným problémom, ale zameriava sa na vytváranie výmených programov a sietí. Ešte niečo k nástrojom. Samozrejme, politická spolupráca je veľmi dôležitá. Hovorili sme o partnerstve v oblastiach vzájomného záujmu, ale tiež treba skúmať možnosti rôzne nástroje podpory tejto spolupráce aj na, na našej strane. V súčasnosti využívame nástroj ICI na podporu relatívne malých projektov a myslím, že s ohľadom na budúcnosť, ktorá nám, ak budeme mať viac nástrojov na podporu a splne nejakú funkciu katalizátora, a tak spoločné iniciatívy by iste boli dobré. A zaistenie lepšie visibility aj v prípade spoločných e, iniciatív. No a teraz k otázke dohody o voľnom obchode. Toto je samozrejme Myslím, že by sa dalo povedať, že sa to stalo otázkou, ktorá má hospodárske a politické konotácie. Nedokázali sme to už tak dlho uzavrieť, no a niektorí to vnímajú ako negatívne dôsledky vo vzťahu. No a tie dve veci, ktoré ešte čakajú na uzatvorenie je politický záver a, a daň na vývozné clá, vývozné clá, to je hlavným kameňom z úrazu. No, si by chcela mať právo uvaliť vývozné clá na výrobky a komisia to v podstate príjma, ale len e, v istých obmedzených parametroch. No a diskusie sú zablokované, ako ste viete, už dva roky, no a to nie je dobré na vytvorenie pozitívnej atmosféry medzi tými dvoma blokmi. Na druhej strane ministerstvo Luxemburg sa tej strany dohodli hľadať možnosti sledovania diskusí. Viem, či sa nám podarí nájsť spoločný základ. No a dúfame, že v nadchádzajúcich mesiacoch nadviažeme ďalšie kontakty a že vyriešime problém vývozných cieľ a že výsledok rokovaní bude pozitívny. Ďakujem pánovi Narbenu, Narbonemu a teraz má slovo pani kolegyňa Jeten Maki. Ďakujem pekne. Na úvod by som rada poďakovala nášmu spravodajcovi za jeho expertizu aj za tú veľmi vyrovnanú správu. Musím skonštatovať, že pokiaľ ide o expertnosť, nie som tak podkutá ako náš spravodajca, ale v každom prípade by som rada položila otázku. Nemôžeme negovať, že ekonomická spolupráca e, medzi EU a touto oblasťou je veľmi dôležitá. Krajiny e, Perského zálivu a v ich vzťahoch s nimi musíme ľutovať to, že Členské štáty si navzájom ako keby konkurujú e, v oblasti spolupráci s touto oblasťou. Ak e, chceme spoločnú zahraničnú politiku, tak možno by bolo potrebné, aby sme aj hovorili jediným a spoločným hlasom. A tu si kladiem otázku, môžeme e, v tejto správe o tomto bude hovoriť jasnejšie? a možno aj na európskej úrovni by sme eh, mali byť možno úprimnejší a hovoriť aj tým jediným hlasom, lebo bohužiaľ nevždy sa vieme zhodnúť. A pokiaľ ide o krajiny tohto zálivu, tak vždy tam konštatujeme s polutovaním, aká je situácia v ľudských právach. Vieme, že hospodárska spolupráca je tiež jedna z možností, ako môžeme vylepšiť stav s ľudskými právami, pretože je tam možnosť určitého vplyvu, určitého dialogu a teda dialogu aj k týmto bodom, k otázkam ľudských práv. Mali by sme samozrejme začať eh, bodmi, ktoré sú spoločného záujmu, ako je politika a hospodárstvo a možno pomaličky, pomaličky by sme mali ísť ďalej aj v tej oblasti ľudských práv. Dovolte mi tri poznámky. Bod číslo 3 kde sa žiada viacej možností z diplomatického hľadiska pre diplomatické misie v tejto oblasti. No dobre. Ale vzhľadom na hospodárskú situáciu, na hospodárskú krízu, vzhľadom na zdroje, ktoré sú prítomné tam a peniaze, tak musíme byť opatrní Tento bod sa v správe špecificky nerozoberá, je to skôr všeobecný problém, pretože musíme byť opatrnejší, keď e, žiadame viacej zdrojov a viacej, viacej financovania. Možno by sme mali by sme sa mali zamerať na to, že chceme viacej výsledkov a nežiadať e, e, viacej financií. Opakujem, že je to len taká všeobecná poznámka. Teda lepšie využívanie súčasných zdrojov a aby sme dosiahli výsledky so súčasnými zdrojmi a viacej spolupráce s diplomatickými misiami členských štátov v regióne. A teda potrebujeme aj konštruktívnu politiku, otvorenú politiku v tomto regióne. A ja by som chcela upresnenie k tejto časti od spravodajcu, pretože viete, že máme pravidelné rokovania aj na úrovni ministrov zahraničných vecí s týmito krajinami. A to isté teda platí pre túto pasáž. V bode 2 navrhujete strategické partnerstvo čo to vlastne presne znamená strategické partnerstvo a aký je jeho obsah. Možno by sme mali všeobecnejšie vyhodnotiť tieto strategické partnerstvá, pretože budeme mať, všetci budú strategickí partnery, tak potom to vlastne nebude žiadne strategické partnerstvo. Vysvetlite mi, čo chápete pod tým strategickým partnerstvom. Ďakujem za pozornosť. No, no, no dobre, nevedel som, či ste už skončili, pretože máte ešte stále zapnutý mikrofón, dobre? Náš spravodajca a podpredseda bude môcť odpovedať aj na ďalšie poznámky a pripomienky. Samozrejme, e, ja oceňujem jeho prístup a nech sa páči, môžete odpovedať. Ďakujem pekne, pán predseda. Nebojte sa, ja mám dosť času, neznepokojujte sa. Odpoviem na túto otázku a potom na ďalšie, áno? Ďakujem pani za vaše vystúpenie. Úplne zdieľam vaše stanovisko. Existuje nielen hospodárska konkurencia medzi podnikmi, ale dokonca aj politická konkurencia medzi členskými štátmi EÚ v tejto oblasti sveta a táto konkurencia alebo diplomatická rivalita, rivalita e, potom ohrozuje ten celkový pohľad na EÚ. A my naozaj by sme si mali stanoviť také pravidlo v rámci toho nového, tej novej Európskej služby vonkajšej činnosti, aby sme hovorili jediným hlasom a aby sme vyslali posolstvo EÚ. otázke finančných prostriedkov. Dobre má, aby sme si rozumeli a aj upresním v texte, ak to bude treba. Nejde o to, aby Európa investovala alebo nejakým spôsobom venovala obrovské sumy peňazí do tohto regiónu, podobne ako v iných regiónoch, kde je potrebná rozvojová pomoc. Keď hovoríme o navýšení prostriedkov, ide predovšetkým o ľudské zdroje, o politické zastúpenie EÚ Pán Narbone riadi veľmi maličký tým v riade, e, nie je tam zastúpenie EÚ v hlavných mestách ostatných členských štátov GCC. A to sú významné hlavné mestá ako Kuwait, Doha, Katar, Abu Dhabi. Takže nejde o to, aby sme tu investovali nejaké veľké finančné prostriedky, ale ide o to, aby hľadiska ľudských zdrojov, diplomatického zastúpenia mali e, také prostriedky a možnosti, aby EÚ bola dostatočne zviditeľná a zastúpená. Pokiaľ ide o ľudské práva, keď sa pozrieme na situáciu tak, ako je dnes, tak môžeme len ľutovať, ak porovnáme súčasnú situáciu pred 10-20 rokmi, tak môžeme byť trošku pokojnejší Existuje tam určité stále hnutie, ktoré začalo v týchto krajinách e, tým, že chcú mať lepšie riadenie veci verejných, aby bol väčší prístup žien k politickým funkciám, aby sa uznala úloha parlamentov v niektorých týchto štátoch. Takže je tam vývoj, určitý vývoj, ktorý je síce veľmi pomalý, ale v každom prípade pokračuje. Nedošlo tam k nejakým prudkým pádom naspäť, tak ako k tomu dochádza niekedy v niektorých krajinách. A ja si myslím, že úloha EÚ e, skôr, než by sme mali robiť nejaké prísne hodnotenia, ale skôr by sme len mali sprevádzať alebo pozitívne ohodnotiť ten 20-ročný pozitívny vývoj. Spomenuli ste tiež strategické partnerstvo, ja s vami úplne súhlasím. Ak máme strategické partnerstva všade na svete, tak potom vlastne nemáme nikde také strategické partnerstvo. Ale používam tento výraz preto, pre túto oblasť a veľmi správne a vedomo, pretože táto oblasť je naozaj strategická. Musíme pochopiť, že Rada pre spoluprácu v Perskom zálive predstavuje okrem Jemenu celý poloostrov. Saudská Arábia, Emiráty, sultanáty, pobrežia zálivu. Takže je to vlastne aj kontrola toho zálivu, to je tej úžiny. E, z úzkeho prieplavu vlastne celej tejto oblasti aj prístupu k Červenému moru. Takže je to skutočne eminentne strategická oblasť. Napríklad prítomnosť Al-Kaidy v oblasti nie len Al-Qaida v Magrebe alebo v islamskom svete, ale aj na arabskom polostrove má veľmi silné aktivity v Jemene. Takmer e, občianská vojna v niektorých častiach Jemenu a na druhej časti úžiny máme Somálsko na druhom brehu. Susedný Irak a tam je potreba stabilizácie a oproti ním a ďalší problém Iránu, tak keď hovorím o strategickej oblasti, tak skutočne táto oblasť je strategická a z energetického hľadiska je to našim prvým, je našim prvým dodávateľom uhlovodíkov, takže keď hovoríme o strategickom partnerstve, nejde tu len o nejakú rečnickú hračku, ale tento termín je skutočne vhodný pre túto oblasť a veľmi často pre GCC sme aj použili tento termín. Niekedy sa hovorilo len o vzťahov medzi klientom a dodávateľom. Hovorilo sa o clách a tak ďalej. Ale nikdy sme k týmto členským štátom GCC nepristupovali ako k veľkému strategickému partnerovi, hoci túto úlohu skutočne zohrávajú. Sì, eh, possibilmente in tempi brevi perché abbiamo poi prima di Dovolíte, áno, tak by som vystúpil. Ešte pred 12. musíme sa venovať inej správe. Ja by som chcel len doplniť niečo k tomu, čo už povedal pán spravodajca, a totiž, že skutočne je to región, ktorý má eh, veľmi silné bilaterálne eh, prepojenia so štátmi v regióne. No iste je tam istá miera nejakej súťaže alebo konkurencie, pretože sú to rastúce trhy s veľmi zaujímavým potenciálom. Avšak dá sa povedať, že je tu narastajúci záujem o EÚ ako komplementárny rozmer k tomu, čo historicky už rozvinuli s niektorými členskými štátmi. Konečne si uvedomili, že Európska únia je dôležitým partnerom pre, pre mnohé otázky. No a preto sa to zaujíma. No a ak môžem k tomu niečo dodať, tak iste účasť delegácie zvyšuje profil EÚ. A keď môžem porovnať naše vzťahy v Riade s, s krajinami, kde nie je jedna delegácia EÚ, tak môžem len povedať, že len čo sa týka informovanosti o otázkach EÚ, tak na strane vlády a čo sa týka úrovne spolupráci na úrovni členských štátov je oveľa vyššia, ako sme v súčasnosti. Takže len toľko k tomu. Grazie, eh, dottor Narbone. Ďakujem, pán Narbone. Ďakujem aj nášmu spravodajcovi, pánovi Bodisovi, za len taká stručná poznámka, pokiaľ ide o harmonogram, aké sú ďalšie termíny. 24. O 18. je termín na pozmenujúce návrhy. Diskutovať o nich budeme 1. februára 2011. Vo výbore sa bude hlasovať 10. februára 2011 a plénum 2. marcové 2011. A ďalší, a teda bod programu je udržateľná politika EÚ na ďalekom severe. To je správa pána Galera. My mu chceme poďakovať za to, že bol ochotný prehodiť ten bod programu. Je tu 174 pozmenujúcich návrhov v jeho správe, tak eh, ako boli predložené, všetci máte k dispozícii tieto návrhy. A teraz je na pánovi Gálerovi, aby viedol diskusiu o toľkých rozsiahlých pozmeňujúcich návrhoch. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne aj kolegom za pozmeňujúce návrhy. Keďže tá správa nie je nejakou, nejaká kontroverzná, ale aj z rozhovorov v prvých diskusiách a z rozhovorov s tými spravodajcami vyplýva, že dosiahneme mm, konsenzus. No už keďže to tak je, tak už môžem teraz povedať, že väčšinu pozmenujúcich návrhov aj zapracujem do správy. Sú to väčšina také dopl- doplnenia, upresnenia, niektoré ďalšie detaily, a pre ktoré ja som v návrhu správy nemal a priestor, pretože ten priestor bol obmedzený a preto ďakujem kolegom za niektoré skutočne dobré upresnenia a doplnenia. Možno by som sa teraz vyjadril niektorým témam a povedal, kde sa a kde nie. Jedna z oblastí je možná dohoda s Arktídou, alebo o Arktíde, čiže pozmejú sa návrhy, ktoré poukazujú na záver, čo sa týka dohody o Arktíde alebo s Arktídou. No a tie nepodporujem, pretože tu vystavujeme istú bianko zmenku alebo robíme účet a, o niekom a bez niekoho. No a objavili sa to isté iritácie kvôli tomu, no a preto som sa nevyslovil súhlasne, ale v správe sme tiež poukázali na obrovské možnosti spolupráce, ktoré máme k dispozícii. Ja súhlasím s návrhmi, ktoré hovorili o pôvodnom obyvateľstve. A o možnostiach v súvislostiach s tým. No a pozmeňujúcemu návrhu 20 ešte niečo pre autorov. Píše sa tam o tom, pričom severná alebo nordická dimenzia alebo severná dimenzia je jediným, jediným no, možnosťou na podporu arktického regiónu. To je nesprávne, pretože máme, máme rozpočet pre výskum, generálne riaditeľstvo MARE má projekty a ďalšie rozpočtové riadky, kde sa zaoberáme politikou pre Arktídu. No a čo sa týka severného rozmeru alebo severnej dimenzie, tak e, ja som za to, že máme spoločnú politiku voči Rusku a že pokračujeme. Ale tiež si myslím, že politika pre Arktídu Európskej únie nemôže byť definovaná nad rámec severnej dimenzie. Musí to byť e, samostatná politika, Hovorilo sa o, o nejakom arktickom okne v rámci severnej dimenzie. Bohužiaľ doteraz to bolo doteraz e, primrznuté a zatvorené. No a aj ruská strana poukazovala na to, že iste je tam okno, ale bohužiaľ nie dvere. Alebo určite nie dvere. Takže návrhy, ktoré definujú a chcú definovať e, arktickú politiku EÚ, tak e, tie, tým som mal taký odmietavý postoj. No a ešte niečo. Ehm, e, a teraz len e, krátko pozmeňujúce návrhu 66. Kolegyňa sári. sa zaoberá udržateľným riadením zdrojov ja som samozrejme tiež za to, možno mm, tu bola nejaká chybička a ja som, je tam citát porovnanie medzi Norskom a Ruskom a kvôli tomuto citátu sa tam nepoužije slovo udržateľný alebo udržateľná. Takže k tomu toľko. No a čo sa týka o, o návrhy, ktoré veľmi detálne sa zaoberajú tamojších národných štátov. Napríklad tým, ako ako pokračovať s výskumom napríklad sa na 69 kolegu Westlunda a Fer Ferma no, treba povedať, že máme vlastne správy v Norsku sú veľmi dobré pravidlá napríklad keď budeme postupovať veľmi detálne a budeme prekladať návrhy, som taký zdržanlivý. Takže keď sa hovorí, že žiada, aby pred výskumom a zavedením inštitúciou, e, agentúr a s príslušnou odbornosťou musia prehodnotiť e, podmienky. Takže inštitúcie, ktoré sú zodpovedné, to už aj robia. Nejedná sa tu o nejaké prehodnotenie vola čoho, ale Ide tu v týchto štátoch eh, o inštitúcie, organizácie a agentúry, ktoré to už robia. Takže nemôžeme, nemôže tu vznikať dojem, ako keby sa tu niečo eh, zanedbávalo. No a si návrh 70, ten sa zaoberá európskymi vodami. No, eh, systematicky to nám nepatrí. Jedna sa o horizont a o to členské štáty musia okamžite všetko Jedná sa tam o Deepwater Horizon a o znečistenie vôd. To je správne, ale patrí to do inej, inej správy. Čo sa týka oblasti životného prostredia, klimatických zmien, novšie treba povedať, Arktída je postihnutá veľmi klimatickými zmenami, ale opatreniami na Arktíde nemôžeme bojovať proti klimatickým zmenám na Arktíde, pretože e, na Arktíde nie sú žiadne zdroje znečistenia životného prostredia. E, tie zdroje sú mimo Arktídy, no a preto potrebujeme globálne pravidlá a úpravy. E, na Arktide sa nedá nejak veľmi veľa robiť a čistiť, ale v správe sú jasné informácie o tom, že všetky aktivity, ktoré sa tam konajú, musia splňať tie najpresnejšie štandardy a normy. Ale ako som už povedal, na samotnej Arktíde a, a, sa s opatreniami dá dosiahnuť pomerne málo. No a das dazu Ehm, ich glaube, dass Myslím si, že 97. sa trošku vymkla obsahovo. Návrhu je existujúca, ale absolútne nahradza existujúca, ale absolútne to obsahovo nesúvisí, takže by sa poprosil autorov, aby sa na to pozreli, čo sa tu vlastne udialo. A to, čo povedal kolega Brok, tak e, to som nejako nezapracoval. To je taká technická poznámka na adresu autorov. 103. Myslí si, že aby sa identifikoval potenciál každej lokality, a aby sa rozvíjali adekvátne stratégie osídlenia, inklúzia, mm, spolupráci národnej a európskej úrovne. Aj to trošku spadá pod subsidiaritu. My ako EÚ tam hore nemáme kompetencie, takže to each locality s pomocou EÚ, to sa mi zdá trošku prehnané, v Kanade, v Norsku, v USA na to majú kapacity, kapacity zvládnu to aj sami, takže bolo to dobre myslené, ale naozaj to tam netreba. Toľko k tomu. Amendment 112. 112. Vyzýva EÚ, aby podporovala kultúry a jazyky v fino-uhorských e, menšín v Rusku. Ja nie som obsahovo proti, ale zdá sa mi to e, trošku obmedzené. V severnom Rusku existujú aj iné menšiny a je potrebné, aby žiadna menšina nebola diskriminovaná. No a lepšie, než aby tam EÚ nejako zasahovala, by bolo, keby sme existujúce prepojenia z Fínska, Švedska, Estónska alebo Norska Keby sme existujúce aktivity podporili zo strany Európskej únie. To by bolo lepšie, je to autentickejšie, lebo oni lepšie vedia, čo sa tam deje. No ale že by EÚ tam sama sa zapájala, niečo tam začala robiť, je podľa mňa nevhodné, takže aj toto by som pozmenil. Čiže v zmysle toho, čo chceli autori, ale s iným textom. Niektoré z návrhov hovoria o narastajúcej, militarizácii v regióne. Klimatické zmeny otvárajú určité oblasti a tie susedské štáty tam vytvárajú určité základne. E, Takto sa tam prejavuje vlastne štátnosť a nie je to nevyhnutne vojenská sila, napríklad kanadskí rangery. To môžeme porovnať s našou jazdnou policiou. A ja by som to nenazval militarizáciou. A skrátka prítomnosť na vlastnom území podľa môjho názoru nie je nejakým prejavom militarizácie. Takže by som bol nerád, keby tieto návrhy prešli. Ähm, Arktická rada by podľa nás Táto rada by mala dostať ďalšie kompetencie, aby bola operatívnejšia, tu sme si zajedno. Pokiaľ ide o 137, podporuje komisiu, vyzýva komisiu, aby bola všetko, čo je v jej silách, aby posilnila túto radu všetkými prostriedkami, ktoré má k dispozícii. Myslím si, že toto je nesprávny prístup, pretože ako ad hoc pozorovatelia v faktickej rade nemôžeme posilňovať Arktickú radu takýmto spôsobom, musia to urobiť členovia tejto rady. Áno, môžeme to podporiť, ale komisia, ktorá tam je taký prisediaci, tak tá sama o sebe nemá páky na posilnenie Arktickej rady. Sme za toto posilnenie, ale nejako aktívne to komisia nemôže podporovať. Sebeská dimenzia, k tomu som už povedal, čo bolo treba. 142. Tam ide znova o Arktickú radu a o zapojenie milovaných organizácií a občianskej spoločnosti. Vyzýva Arktickú radu, aby zapájala aj občiansku spoločnosť mimovládne organizácie ako ad hoc pozorovateľov. To už sa deje. Táto žiadosť už bola splnená, nie je to tam potrebné, takže obsahovo nemám nič proti tomu, ale už to tak skrátka je. Teraz. Predposledný bod. Ide o 149. Aj v tomto prípade mám dojem, že to prišlo trošku na nesprávnom mieste. Pôvodný text navrhuje, ako komisia má byť zorganizovaná, aby sme mali koherentnú politiku pre Arktídu že aj v tej zahraničnej službe by to malo byť zohľadnené. A potom máme pozmeňovací návrh 149 ktorý hovorí o niečom úplne inom, o tom, ako medzinárodné organizácie ako má EÚ tam vplývať, pokiaľ ide o Arktídu. To sa trošku vymklo. A patrí to niekde inde. A ešte posledná tematická oblasť, a to sú fínsky kolegovia, neprekvapuje ma to, že to predložili v rovnakej formulácii, teda že arktický región, teda informačné centrum na univerzite v Laponsku. Ja som vo svojej správe použil neutrálnejšiu formuláciu a Povedal som, že že informačné centrum EU Arktída, ktoré by malo vplývať na aktérov a poskytovať informácie pre európske inštitúcie. Takže podpora nejakého informačného centra EU Arktida, toto je ten politický signál a to už ako sa to bude reagovať realizovať. Mikromanagement zo strany komisie. Tu už spada pod komisiu, takže komisia svoje projekty a informačnú činnosť realizuje, organizuje takým spôsobom, aby sa dosiahol účel. A keď komisia vydáva prostriedky na takéto účely, tak sú tu aj pravidlá poskytovania týchto prostriedkov. Čiže ak takéto centrum zriadíme, tak sa to musí robiť eh, formou verejnej súťaže. Tam sa môžu prihlásiť rozliční uchádzači a tam tie pravidlá verejného obstarávania alebo tie podmienky v tejto oblasti. Takže to neurčujeme my. Takže z politického hľadiska áno, chceme ale tie konkrétne podmienky, konkrétne pravidlá spadajú pod komisiu. Ale nie je to jediná sieť, ktorú máme. Máme vedecké siete, ktoré už fungujú veľmi dobre, sú etablované a poskytujú množstvo informácií aj sem do Bruselu. Je ich naozaj veľa. Takže pokiaľ o tú formuláciu, o to znenie, ako nemôžem povedať, že som úplne proti, ale mali by sme nájsť také znenie v spolupráci s tými spravodajcami, ktoré jednak uh, učiní zadosť tomu účilu, t- účelu, takže áno, poskytovanie informácií, prepájanie, ale zároveň aj pravidla obstarávania. Tie tiež musia byť zohľadnené, tie pravidlá, ktoré v tejto oblasti v EÚ platia, takže som si istý, že v spolupráci s tými spravodajcami sa na budúci týždeň sa nám budúci týždeň v Štrasburgu podarí nájsť uspokojujúce riešenie. pri súčasnom dodržaní pravidiel, ktoré v EÚ už existujú. Takže toľko z mojej strany reakcia na predložené pozmeňovacie návrhy. Bol by som rád, keby sme v útorok ráno, budúci týždeň, asi o 9. Ale to vás ešte poinformujem, aby sme mali stretnutie s tými spravodajcami, také koordinačné. A bolo by dobré, keby sme na tomto stretnutí dosiahli konsenzus a mohli túto správu takto posunúť. Ďakujem pekne. Ten aplauz len zdôrazňuje vystúpenie nášho spravodajcu. A teraz komentáre a pripomienky. Obmedzujem vaše rečnícke časy na 3 minúty, lebo potom budeme musieť skončiť presne. Ďalší, kto by chcel ešte predsedať, tu ja musím odísť za žiadny podpredseda, tu nie je a ja tu mám veľmi dôležitú návštevu z Maroka. Teraz pán Šimanský, ďakujem pekne. Táto správa podľa mňa nie je veľmi kontroverzná. Sme trošku ďaleko od Arktídy, takže nemáme prečo mať názorové rozdiely. Ale týmto nechcem nejako znevažovať túto správu ani spravodajcu. Spravodajca naozaj spolupracoval veľmi dobre, takže sme vypracovali text, ktorý nám všetkým vyhovuje. Tento región je veľmi dôležitý, toto je jednoznačné, evidentné. Máme tu dohody medzi Norskom a Ruskom o Barencovom mori. Toto je dobré, že to máme. Ale sem tam dochádza ku krokom, ktoré nie sú úplne konštruktívne, ako napríklad vyvesovanie vlajok, umiestňovanie vlajok tej či onej krajiny na tom či inom mieste. Pokiaľ ide o tú Arktickú radu, ja som za to, aby Európska únia zohrávala väčšiu úlohu v regióne, nielen v oblasti výskumu, čo je samozrejme veľmi dôležité, ale aj v iných oblastiach. Predložili sme dva pozmeňovacie návrhy, pokiaľ ide o nové tranzitné cesty, trasy. Toto je veľmi dôležité, aby nedochádzalo k žiadnej diskriminácii aby tá organizácia, ktorá to bude riadiť, naozaj uplatnila nediskriminačné úpravy, aby niektoré cesty neboli otvorené len niektorým a iným zase uzavreté. Pokiaľ ide o prírodné zdroje, prístup k nim OSN by podľa mňa malo zohrávať dôležitú úlohu. Majú jednotku, pokiaľ ide o takéto otázky. A táto správa podľa mňa bude jednomyselne vo výbore aj v plene schválená. Tre... Ďakujem. A teraz pani Jetenmaki na 3 minúty. That... Ďakujem. Nechcem povedať na úvod, že sa teším, že pán Petering, bývalý predseda parlamentu a aj pán Brok, bývalý predseda tohto výboru, sú tu k tejto dôležitej téme. A teraz tri konkrétne body. Teším sa, že tu máme tak veľa pozmeňovacích návrhov, pokiaľ ide o práva miestneho obyvateľstva, pôvodného obyvateľstva. Vyzývam k permanentnému dialogu medzi komisiou a pôvodným obyvateľstvom. Ani pokiaľ ide o komunitu sami, Európska únia sa zapája v tejto oblasti v rámci nordickej dimenzie, severskej dimenzie a chcem zdôrazniť, že táto Northern Dimension je spoločnou politikou EÚ, Islandu, Norska a Rúska. Arktická komponenta severskej agendy sa týka aj externej komponenty a chcem zdôrazniť, že potenciál je potrebné využívať, aj sa to už deje. Hovorilo sa o tom aj na sadnutí severskej dimenzie na úrovni ministrov zahraničných vecí. Bolo to pred pár týždňami v Osle. A ešte na záver to informačné centrum. Pripomínam, že kolega z Estónska sa pripojil k fínskym kolegom, aby tá Laponská univerzita mala takéto centrum. Budúci týždeň ešte môžeme o tom podiskutovať. kompromisné návrhy zrejme budú toho výsledkom, lebo máme toľko veľa pozmeňovacích návrhov. Či by nám to zjednodušilo hlasovanie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja nie som plnoprávnym členom tohto výboru, tak mi je ľúto, že dnes tu vystupujem tak neformálne oblečený, No ale späť k tej správe. Ja ďakujem pánovi Gálerovi. Podľa môjho názoru sa tam nezdôrazňuje dostatočne význam výskumu a jeho dopady na hospodárske a politické rozhodnutia. Len v troch článkoch alebo ocekoch sa hovorí o výskume doprava, rybolov a prírodné zdroje. Tie vzbudzujú najväčší záujem Európskej únie no a v tomto regióne ak sa uskutočnia nejaké hospodárske zmeny, tak to mení tiež prírodné a životné prostredie a to v oveľa väčšom rozsahu ako v iných miestach planéty a len experti dokážu tú situáciu zhodnotiť. Avšak krajiny, ktoré majú prístup k severnému, severného ľadového oceánu, tak obmedzujú prístup vedcov do tohto regióna. V ostatných, za ostatné tri roky sa to obmedzilo skutočne v obrovskom rozsahu. No a to pod rúškom toho, že musíme ochraňovať životné prostredie, rôzne javy v oceáne vplývajú na zmeny životného prostredia a to tiež vplýva na situáciu v EÚ. Takže sloboda výskumu je absolútne základom, ak chceme pochodiť, pochopiť, čo sa deje tam, ale aj tu. No a rovnako e, si treba uvedomovať, že sú veci, ktoré sa zaoberajú výskumom v tomto regióne. No a ten výskum bol prerušený e, s pánom Kelomom a pánom Gříbom sme predložili niektoré pozmujúce návrhy, nebudem o nich hovoriť v mm, detailne. Je tu bod... Bod G. A neviem e, presne, či hovoríme o genetických bodoch a využívaní e, zdrojov. Myslím, že hovoríme o prírodných zdrojoch, ktoré sa využívajú. Ja neviem o žiadnych genetických zdrojoch, ktoré by sa tu využívali. Myslím, že to si netreba zamieňať. Možno to bola len otázka lingvistického upresnenia, ale to je úplne iná otázka. A keď to takto sformulujete, tak je to skutočne veľmi metúce. Keď hovoríme o živých zdrojoch, hovoríme o rybách, ktoré sa v regióne lovia. No a druhá pripomienka. A toto je veľmi lingvisticky dôležité, keď sa hovorí v Arktíde a nie na Arktíde. No a tretia vec, nemyslím, že je výskum, ktorý eh, vplyvňuje eh, vyjadrenie riadenie založené na ekosystéme. Možno by sme mali hovoriť o integrovanom manažmente s ohľadom na ekosystém, pretože tá formulácia, ktorá tu je uvedená, riadenie založené na ekosystéme, to neznamená nič. A štvrtá pripomienka v dôvodovej správe, kde sa hovorí, o Arktickej rade, sa zdá, že Európska únia nepodporuje pozorovateľov v Arktickej rade, takže by sme mali žiadať o väčšiu podporu Európskej únie na rade. A myslím, že mm, mali by sme mať istého diplomata, vyslanca, ktorý mal byť eh, z inej krajiny ako z krajín, ktoré sú už zastúpené v tej arktickej rade. Čiže hovoríme o stálom členom rady Dánsko, Švedsko a Fínsko sú členskými štátmi EÚ, ktoré a sú aj členmi e, a, a rady Francúzsko, Nemecko, Polsko, Španielsko, Holandsko a Veľká Británia sú členskými štátmi, ktoré majú štatút stáleho pozorovateľa v rámci Arktickej rady. No a to sa týka toho, čo som povedal už. To ešte necháva želanie otvorené, keď hovoríme o forme prekladu tohto dokumentu. Ďakujem pekne. Ďakujem. A tri minúty. Thank you very much. Uh, first of all to say that, uh, No ďakujem pekne. Najskôr by som chcel povedať opätovne, že si vážime iniciatívu parlamentu a potrebujeme usmernenia Európskeho parlamentu, aby sme ukončili túto prvú fázu eh, politiky EU pre Arktidu. Máme už, bolo už vydané oznámenie komisie a závery rady z minulého roka. No a teraz eh, dúfam, že čoskoro Európska správa Európskeho parlamentu je pre nás eh, prakticky nemožné v takej stručnosti prejsť všetky hlavné pozmeňujúce návrhy. No a to nie je ani naša úloha. Možno len pár pripomienok k diskusii. Hlavne k pripomienkam pána Gálera. My v každom prípade podporujeme mnohé z vecí, ktoré už povedal. A ten bod, že Severná dimenzia nie je jediným zdrojom financovania. Ak mi dovolíte, my sme veľmocou e, v oblasti výskumu, No a to povedali aj viacerí poslanci. Rovnako veľmi súhlasíme e, o kompetencii národných štátov. Musíme byť veľmi obozretní, tak ako v ostatných základných elementoch novej arktickej politiky. To sú signály našim partnerom na ďalekom severe, takže je veľmi dôležité, takže je veľmi dôležité Eh, vo vyjadreniach, čo sa týka ich, eh, mm, ich eh, pôdy alebo zeme a ich vôd a ich obyvateľov. No a ďalšia vec, ktorú by som chcel pripomenúť, pôvodné obyvateľstvo, No je pravda, že musíme podporovať všetkých, všetkých pôvodných obyvateľov Arktidy. A rovnako je pravdou, že Rusi majú ruská strana nám spôsobuje väčšie obavy, no a preto možno by sme sa mohli zamerať na nej, na tie eurofínske komunity. Uh, a to nie len kvôli tomu, že niektorí z tých pôvodných ugrofínskych obyvateľov alebo menšín nie sú ako takí považovaní v Ruskej federácii a bolo by dobré, ak by ten štatút bol uznaný aj zo, z ruskej strany. No a Ďalším elementom je, aby Arktická rada bola operatívnejšia. Isté, ale musíme si dávať pozor a znení, ešte tam nie sme. No a naše možnosti sú obmedzené. Možno ešte k tomuto bodu. Veľa poslancov povedalo, že máme štatút pozorovateľov alebo, alebo iné organizácie by sa mali stať pozorovateľmi. No takýto štatút v rámci Arktickej rady neexistuje. Keď tvrdí niekto, že je ad hoc pozorovateľ, tak to znamená, že na každý e, na navšiu žiadosť je komisia pozvaná na vysoké alebo stretnutia na vysokej úrovni. No a rovnako na pozvanie asociácií pôvodného obyvateľstva, ktorí majú isté slovo a majú miesto za stolom. No a otázka peňazí, o tom sa už hovorilo, my potrebujeme financie a chceme robiť nejaké veci, ako zlepšovať naše informácie v Arktide. A je to na vás, na rade a parlamente, na finančných inštitúciách. My môžeme robiť všetko, čo nám umožnite. Potenciál severnej dimenzie, to už povedali ďalší poslanci. Áno, chceme e, pri každej príležitosti to zdôrazniť, e, ten potenciál, ale nie je to isté politika, ktorej ďalší neeurópsky aktéry sa zúčastňujú USA, Kanada a dokonca aj Grónsko. Takže je dôležité mať našu vlastnú politiku. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz na, 3 minút, na posledné 3 minúty pán Tarant. Ďakujem. Komisia už sa vyjadrila, ja by som nemal teda vyjadriť tie 3 minúty. My si vážime pozornosť o eh, obyvateľstvo, ktoré nie je uznané ako pôvodné obyvateľstvo a tiež ich nazývame Grofíni alebo všeobecnejšie, ale oni žijú teda na Arktíde a preto si myslím, že eh, to je otázka pre túto správu. Po druhé, by som chcel povedať, že ja už mám 18-mesačné skúsenosti v tomto parlamente a skutočne je pre mňa veľké potešenie spolupracovať so spravodajcom a pánom Stefanom Weberom. No a dovolte mi odhadnúť, že možno o 10 rokov um, budú označovaní za tvorcov európskej arktickej politiky. A rovnako si myslím, že pani Jetemeky v aj keď je tu pomerne málo ľudí, hustota obyvateľstva sa tu podobá na hustotu obyvateľstva na Arktide, a tak myslím, že tí kľúčoví poslanci sú tu. Teším sa na zasadnutie tieňových spravodajcov a myslím, že sa nám podarí dosiahnuť všetky kompromisy a, a podarí sa naďalej pokračovať. Takže ešte raz ďakujem. Ďakujem pekne, pán Tarant. Ďakujem za to, že ste dodržali čas. No a teraz dostáva slovo spravodajca na záverečné slova. No ja nebudem po, po, po, potrebovať tých 7 minút. No ďakujem pekne za pripomienky kolegov. Možno ešte niečo mm, ako reakcia na kolegu Vauesu, ktorý hovoril o význame výskumu. Myslím, že tam je situácia pre nás, alebo vo všetkých členských štátoch nastavená tak dobre, že sa dá povedať, že priestor na severe, Norsko, ale aj Kanada, že to je veľmi otvorené a je tam množstvo národných výskumných staníc, ktoré spolupracujú vzájomne a rovnako s, ro, vykonávajú a realizujú projekty s podporou Európskej únie. Ja už som to povedal. Pohľadáme nejaké miestečko, kde by sa to dalo ďalej rozvíjať. Myslím však, že všetko, čo bolo možné a čo sa hodí, to dostane našu podporu. Možno ešte objasnenie aj nemecké, nemecký preklad je trochu zlý, využívanie genetických morských zdrojov, čo sa tým myslí a treba sa zamyslieť nad tým, ako to čo najlepšie preložiť. A je množstvo jednobunkovcov aj v oblasti, kde sa lovia ryby a ktoré sa využívajú v biotechnológiách, v priemysle. To sa tým myslí. Takže tam to slovo geneticky nie je úplne vhodné. Treba sa zamyslieť nad tým, ako to čo najlepšie preložiť. Dobre. Ecosystem Based Management. To bol ďalší bod. Je tu istý potenciál ďalej to rozvíjať. A to znenie integrovaný manažment. To sa mi celkom pozdáva, tak uvidíme, kde by sa to dalo eventuálne použiť. Ah ja, das ist, ja. Gut, das uh, alles weitere, wie gesagt... Äh Všetko ostatné, ako som už povedal, äh, prejednáme na budúci týždeň za tieňovými spravodajcami a myslím, že tie aspekty, ktoré tu tiež zazneli, myslím, že dokážeme pekne a dostatočne zohľadniť. Ďakujem pekne. No, vynikajúce. Stačilo vám len 3 či 4 minúty na záverečný komentár. Ja vám ďakujem za vašu stručnosť aj za množstvo myšlienok a vidíme, že oblasti veľmi dobre poznáte a veľmi oceňujeme prácu spravodajcu, tak ako sa prejavila aj počas diskusie a ešte využívam príležitosť, že 9. decembra sa bude hlasovať vo výbore a v januári na plene. Ďalšia naša schôdza bude 30. novembra o 15. hodine. Ďakujem všetkým za pozornosť a končím schôdzu.